Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali s dnešnou schôdzou. Videli ste dnešný program. Ak nie sú pripomienky, tak budeme tento program považovať za schválený. Chcem vám povedať, že v súlade s tým, na čom sme sa dohodli na predošlej schôdzi, bod, ktorý sa týka návrhu kúpy budovy Európskym parlamentom. Však k tomuto bude výmena názorov za prítomnosti Klausa Veleho, generálneho tajomníka, ktorý k nám príde o 15.30. Takže prerušíme našu prácu o 15.30 až do 16.30. Naša spravodajkynia Monika Holmajer príde. Hovorili sme o tom s koordinátormi pred chvíľočkou. a uvidíme, aké otázky bude možné položiť generálnemu tajomníkovi po výmene názorov, ktorý sme mali e, minulý týždeň s Vidalom Kvadrasom, pod predsedom. Chceli sme teda začať hlasovať, hovorím to pre Žaka Deana, 17.20 to malo byť, tom teda hovorím na adresu pána Deaneo, až do 18. a skončíme o 18.30, v podstate tak by to malo výjsť. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, tak budeme tento program považovať za schválený. Oznamenia predsedu sú v Kobuňus. Musíme schváliť zápisnicu zo 7. novembra. Ak nie sú komentáre, tak ju budeme považovať za schválenú. Možno by sme mohli, obraciam sa na Žana Luka a Ann. Dnes ráno sme mali výmenu názorov s delegáciou TRIA, predsedníctva rady, o nových vlastných zdrojov v rámci preskúmania finančnej perspektívy, finančného výhľadu um, v budúcnosti. Možno by sme mohli prejsť hneď na tento bod. Je to bod číslo 456 dnešného programu a navrhujem Žánovi, Dele, Žánovi Lukovi Dajanovi a Žán Jensen, aby nám tieto body predstavili. Oni mi hovoria, že to mám urobiť ja, takže udelím si teraz slovo. Viete, že sme dosiahli to, že rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci, pokiaľ ide o výdavky a príjmy, že toto bude prebiehať paralelne v Rade a parlamente. V minulosti to bolo tak, že Rada rokovala na svojej úrovni v rámci Rady ministrov a potom v rámci Európskej rady boli tam dve či tri takéto rady, ktorí sa venovali iba tomuto finančnému výhľadu. A potom, keď sa získalo jednohlasné stanovisko, tak nám bolo povedané, že to môžeme akceptovať alebo nie. A naši spravodajcovia boli vo veľmi ťažkej situácii tým pádom. Teraz sme dosiahli to, že od prvého dňa budeme súčasťou tohto procesu Mali sme tri stretnutia, výmenu názorov. To sú len výmeny názorov. Rada ešte nemôže rokovať. Národné delegácie nemajú um, presný mandát. Mali sme teda prvú výmenu názorov 12. septembra o všeobecnom rámci, o trvaní finančnej perspektívy, o obsahu, o rozsahu na jednotlivé kategórie. Druhé Stretnutie bolo v novembri. Návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku a koheznú politiku, takže dva veľké bloky, kategórie A, B a 2. A dnes ráno sme mali výmenu názorov o nových vlastných zdrojoch V podstate to bolo unilaterálny eh, unilaterálna aktivita Európskeho parlamentu. Traja ministri sú stále tu, Európska komisia je tu tiež. Dosiahli sme to, že komisár Levandovský je zastúpený. V podstate sme pripomenuli to, že poprvé pre Európsky parlament Politická dohoda k novým vlastným zdrojom je podmienkou, aby sa dosiahla globálna dohoda v ďalšom viacročnom finančnom rámci, čiže výdavky, reformy zdrojov, nové zdroje, to s tým súvisí. A druhé posolstvo, ktoré, v podstate boli tri posolstva. Druhé posolstvo to bolo predmetom výmeny názorov v KOBU minulý týždeň. Návrh, na základe návrhu našich spravodajcov my považujeme alebo myslíme si, že návrhy na stole zo strany komisie sú dobrým základom pre prácu. To neznamená, že s nimi na 100% súhlasíme. Neznamená to, že si nevyhradzujeme právo na ďalšie myšlienky, ale je to základ, na ktorom môžeme správo pracovať a rada tiež. Zrejme bude potrebné túto diskusiu rozšíriť, e, uvidíme, ale je to dobrý základ. A tiež som zdôraznil tú skutočnosť, že parlament od prvého dňa k zdrojom má taký postoj, že nechce zmeniť zmluvy Pracujeme na základe existujúcich zmluv. Nežiadame nové právomoci pre parlament. Chceme uplatňovať ustanovenia zmluvy, ktoré hovoria o možnosti vytvárať vlastné zdroje. Podľa rozhodnutia rady, ktoré jednohlasne táto prijala po rozhodnutí parlamentu, a keď sa vytvoria tieto zdroje, tak potom už tie jednotlivé postupy môžu vyplývať z spolurozhodovania, kde parlament skutočne bude súčasťou rozhodovacieho procesu a um, bude mať teda väčšiu úlohu. Ale k tejto téme parlament nežiada novú zmluvu. Myslím si, že to bolo dobré, že sme to pripomenuli, že počúvame v Bruseli alebo inde o tom, že sú tu nové zmluvy, nové myšlienky, ale my sme boli toho názoru, že by bolo dobre ukázať v tejto oblasti to, že hovoríme konkrétne, presne a právne sme skromní. V záverečnom výsledku sme skromní, ale pokiaľ ide o právne nástroje, tak tam sme skromní. Chceme využiť ustanovenia existujúcich zmluv bez toho, že by sme spochybňovali ustanovenia, ktoré nie sú formálne v zmluve, ale majú právnu hodnotu, ako napríklad strop vlastných zdrojov. To bolo veľmi jasné a jasne povedané. Spravodajcovia, chcete niečo doplniť? Jean-Luc nie, An. Nech sa páči, An. Ja, tak, formand. Um... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mohli by sme doplniť nasledovné. Dámske predsedníctvo už uviedlo, ako plánuje e, viesť diskusiu počas šiestých zasadnutí budúcom, na budúci rok. Predsedníctvo predpokladá, že sa podarí dosiahnuť zhodu vo viacerých dôležitých bodoch tak, aby k júlu na Európskej rade bolo možné povedať áno celému balíčku e, tých e, hlavných bodov. Nepôjde o konkrétne čísla, ale e, zásadné postoje, ktoré sa potom premenia mm, do toho, že pán von Rompuy požiada vedúcich predstaviteľov štátu, aby schválili konkrétne čísla e, e, pre budúcu finančnú perspektívu a predpokladáme, že do oktobra bude možné dosiahnuť dohodu. E, predpokladá sa, že pôjde sa dvomi súbežnými cestami. Bude sa diskutovať o základnej legislatíve, o reformy spoločnej polnospodárskej politiky, štrukturálnych fondoch, o výskumných programoch. Čiže e, o tých e, právnych záležitostiach sa bude diskutovať e, na rade a súbežne budú pokračovať diskusie o finančnom výhľade. S tým že diskusie o viacročnom finančnom e, rámci budú prebehať určitým spôsobom samostatne. A podľa mňa je to tak dobré. Pretože pokiaľ jednotlivé krajiny e, povedia, že zaplatíme len toľko a nie viac, a iní e, budú požadovať prostriedky navyše, to by bolo zložité. Myslím si, že to, čo máte pred sebou, to je pracovný dokument od pána Dehana a mm, odo mňa a v ňom sú uvedené dokumenty, ktoré sme dostali od komisie ohľadom vlastných zdrojov. Je tu tabuľka s predloženými návrhmi vrátanie návrhu nového rozhodnutia o, novom prístupe k vlastných zdrojom pre mm, EÚ, e, návrh ohľadom finančných transakcií DPH a myslím si, že takto bude jasnejšie, ľahšie sa budete orientovať v týchto návrhoch. Ide o pracovný mm, materiál číslo 1. Myslím si, že tu je možné e, dostatočne e, rýchlo sa zorientovať v týchto návrhoch. A pre mňa a Mm, aj pre pána eh, Hansa eh, východiskom je tá skutočnosť, že eh, sa bude vychádzať mm, z týchto návrhov. I keď nevylučujem, že sa tu objavia niektoré ďalšie záležitosti, ale je tu návrh ohľadom DPH a danie z finančných transakcií. A um, dane z finančných transakcií v angličtine FTT. To je e, návrh, mm, ktorý má pred sebou e, Rada pre e, ekonomické záležitosti a v novembri na Ecofini sa bude diskutovať o dane z finančných transakcií. To budú počiatočné diskusie, ale na základe predbežných diskusí získame predstavu o výsledkoch Čiže tam pôjde o e, harmonizáciu e, finančných transakcií a budeme musieť e, sa rozhodnúť, ako bude fungovať táto daň. Treba tu uplatniť viaceré princípy. Napríklad, či to bude, taký distribuovan, bude distribuovaná daň, či bude stabilná daň a takisto budú tu aj ďalšie kritérie, na základe ktorých posúdime, či e, pôjde o dobrý e, zdroj vlastných prostriedkov, či to bude života schopné, či sa dá uplatniť v praxi a podobne. Takže uh, musíme e, získať informácie o postoji e, rady. Zatiaľ e, v rade sa diskuje, diskutuje o vlastných zdrojoch iba predbežne. Avšak tento pracovný dokument to je náš prvý prístup k práci vo výbore. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Hartan. Ďakujem veľmi pekne. Dánska a dánske cyperské predsedníctvo som presvedčený budú konať odvážne, ale e, ide o obdobie rokov 2014 až 2020. Sú tu viaceré podvodné kamene ako ITER, a v rade sa vyžaduje jednomyslný postoj. postoj. E, kladol som viaceré otázky a mm, jedné druhé predsedníctvo mi potvrdilo, že budú musieť e, sa uchádzať o jednomyslný postup z hľadiska vlastných zdrojov. A preto nemôžem si nepoložiť otázku, či je to vhodný čas na takýto postup. A Holandsko nie za takýto prístup k vlastným zdrojom, to je stanovisko aj súčasnej vlády, ale aj opozície. Ďakujem pekne, vážený kolega. E, tento problém treba riešiť dnes. Delegácia parlamentu e, e, musí predložiť správu výboru pre rozpočet a dnes sa tým zapodievame e, tak isto, ako sme to robili aj naposledy dvakrát. Budeme sa tým e, zapodievať aj na budúci rok. E, Jan, kolega Jansson pripomenul nám harmonogram dánskeho predsedníctva. Samotná skutočnosť, že v rade je tu určitý odpor, je to celkom prirodzené počas rokovania. Nevidím v tom nič neobvykle. Na začiatku rokovania vždy sa nájde niekto, kto bude proti určitým riešeniam. Čo je dôležité, je, aby nik nespochybňoval samotnú potrebu e, rokovaní. Pokiaľ by členské štáty spochybňovali mm, takúto potrebu, to by nebolo dobré. V rámci súčasných súvislostí by nebolo v záujme kohokoľvek, aby sa e, zablokoval začiatok diskusie ohľadom e, E, budúcnosti Európskej únie, aby sa o tom diskutovala v jednotlivých inštitúciách. Takéto diskusie e, už prebiehajú. Dnes e, sa koná schôdze Rady pre všeobecné záležitosti. Bude sa venovať príprave Európskej rady koncom tohto týždňa. Diskusia, som presvedčený, diskusia o vlastných zdrojoch bola naozaj stručná. Je pravda, že skutočné Rokovania sa rozbehnú iba počas nasledujúcich mesiacov, teda počas dánskeho predsedníctva. Zatiaľ nevieme predpovedať, kedy sa to skončí. Avšak eh, harmonogram, eh, na základe ktorého všetci mm, súčasne pracujeme, mm, eh, rata s vytvorením mm, príslušného dokumentu k júnu budúceho roku, robí to dánske predsedníctva, bude obsahovať prehľad viacerých stanovisk e, v tých najdôležitejších bodoch. Bude tam aj stanovisko Rady, parlamentu a Rada e, zistí, či bude možné e, pracovať s ministrami pre európske záležitosti, alebo sa to posunie rovno na úroveň rady. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako to pripravíme a ako budeme pokračovať v našich výmenách názorov keď sa ten problém dostane na úroveň Európskej rady. Momentálne tam ešte nie sme. Takže ďakujem spravodajcom za to, že vytvorili tento pracovný dokument. Hovorili o tom viaceré skupiny a potrebovali sme čo najlepšie upresniť stanoviska jednotlivých skupín a praktické dôsledky pre každú členskú krajinu vyplývajúce z návrhov Európskej komisie. Dodávam, že konferencia predsedov, ako si spomínate, rozhodla, že sa vytvorí kontaktná skupina určená na to, že sa bude pravidelne stretávať a bude sa hovoriť o týchto výsledkoch rokovaní a bude ju viesť predseda parlamentu a pán predseda Buzek chcel mať prvé stretnutie kontaktnej skupiny ešte počas jeho predsedníctva na budúci týždeň v Štrasburgu. Možno, že to bude v útorok 13. o 15. Veci vám upresním, keď budem mať detálne informácie s pánom predsedom Buzekom a predovšetkým s jeho násl- nástupcom uvidíme, ako bude vyzerať zloženie tejto skupiny a ako bude pracovať táto kontaktná skupina. Dobre, takže ak nie sú žiadne ďalšie otázky, mohli by sme ukončiť bod číslo 456. A vítam pána generálneho tajomníka Klesa Veleho, ktorý prišiel. Ďakujem za jeho prítomnosť už minule. bol k dispozícii, ale nemali sme dostatok času Vypočúvali, počúvali sme podpredsedu pána Kvadrasa. Čakáme na našu spravodajkyňu Moniku Olmajer, pretože bez nej to bude ťažké. Mohol by ju niekto? Kontaktovať zrejme už je na ceste. Dobre, takže už je tu. Prichádza spolu so svojou agendou. Necháme jej chvíľu čas. Takže pre pána generálneho tajomníka pripomínam, že sme mali predošlé stretnutie a na ňom prvú výmenu názorov o návrhu, ktorý schválilo ročné predsedníctvo, išlo o získanie dvoch budov, teda na Montu aj v Bruseli a jeden, jedna budova v Štrasburgu. Nedávno sme sa dozvedeli, že je tu ešte ďalší projekt, ktorý vedie rozšírené predsedníctvo a teda bolo by užitočné o tom hovoriť, aby sme mali podrobné informácie jednak o Montuaje, o budove v Štrasburgu a aj o detailoch a podmienkach tejto akvizície. Záujmy, ktoré k tomu vedú. A spôsob, akým sa bude postupovať. Možno by som dal slovo našim naš, našej spravodajkyni, aby položila otázky. Pekne, pán predseda, milí kolegovia. Mala som dnes problém na diálnici, mala som prískosať skôr s tým, aby kolegovia mohli sa vyhoriť, ale bohužiaľ bola tam mm, e, nehoda, nestihla som let Takže pokúsim sa to zhrnúť. Um, najprv budova Štrasburg B. Táto budova je bezprostrednej blízkosti Európskeho parlamentu a majiteľom je Európska rada. Táto budova má veľmi dobré umiestnenie pre nás, avšak mm, veľmi dobre poznáme problémy e, e, v Strasburgu. Máme tam stiesnené priestory, či už ide o priestory pre asistentov, alebo keď eh, napríklad potrebujeme s niekým v pokoji eh, rokovať, napríklad ako poslankyňa niekedy chcem eh, urobiť rozhovor s niekoľkými ľuďmi, 5 6 takže musíme si vyhľadať nejaké chránené miesto. Musíme mať Mm, mm, taký pokojný e, e, rozhovor mm, niekedy navštieva e, v predsedníctve, ktoré príde, keď tam rokujeme, je veľmi prekvapená. Ide o rokovanie v budove, ktorá z roku 2007 sa nevyužíva. A mali sme v rokovaniach s Európskou radu tú výhodu, že rokovanie prebiehali pomerne rozumne, rozumne Ide o 12 770 metrov štvorcových. No a za to by sme museli zaplatiť 6,5 miliónov v Bruseli. Samozrejme, e, na Montoje musíme platiť úplne iné čiastky. E, e, samotný pozemok patrí Francúzsku E, alebo mestu, alebo radu a e, štátu a to môže dať dispozícii za 10 tisíc e, frankov. Samozrejme, nevýhoda spočíva v tom, že v prípade, že budeme to musieť vrátiť, musíme vrátiť za rovnakú cenu. Ale samozrejme, budova sa vypočítava zvlášť. Musíme zaplatiť 9,2 milióna eur na opravy Okrem toho bezpečnosť e, a energie. E, okrem toho tam sú náznaky prítomnosti azbestu a to treba odstraniť v rámci renovácie. E, samozrejme, nie sú žiadne porovnateľné budovy v blízkosti Jedna vec, e, pokiaľ ide o mm, tento prebieh, a ktorá ma znepokojuje, e, Samozrejme, budova je trošku drahá, ale mohli by sme to nechať e, dajme mm, 100, až 200 tisíc, o ktorých by sa dalo diskutovať. V každom prípade je to výhodné. Ale čo ma napokon znepokojuje, že v súvislosti s budovou Montvoji, a to by som chcel jasne povedať na výbore, že táto budova je už v podstate od septembra hotová niekedy eh, v oktobri hm, to by sa už eh, mohlo eh, hm, prebrať a do konca roka o tom nediskutovať. Toto je pre mňa hm, jedna nepríjemná vec. Takže teraz budova tam je viac problémov, aby som bola úprimná Považujem za nepriateľné, ako prebieha e, stratégie diskusie. Myslím si, že mm, je to katastrofálne na strane Európskeho parlamentu a mm, dúfam, že parlament so mnou súhlasí. Považujem za mimoriadne nešťastné, že rokujú sa iba e, s jedným e, majiteľom tak, že on si je vedomý, že zostáva jediný Samozrejme, mohli by sme v rámci konkursu to robiť, ale je to veľmi nešťastné, keď prenajímateľ alebo predajca e, e, veľmi ťažko to e, sa o tom rokuje. Bolo by dobre, keby sme mohli rokovať s tromi, ďalšími ZAXA a s inými spoločnosťami myslím si, že mali by sme potom podstate silnejšiu rokovaciu pozíciu. Ide o e, budovu, ktorá bola postavená v roku 1990. Má 5700 metrov štvorcových, 700 e, e, kancelárií. Mohli by sme za 12500 za metr štvorcových získať. Myslím si, že nájomná cena je prehnaná. A myslím si, že e, dal by sa e, vychádzať z nižšej ceny, e, v porovnaní e, s tým, čo sa dá získať v porovnaní. Tam, tam 2340 a to je veľmi vysoká cena Eh, na DV1 eh, sa nachádza majiteľ. To sú nejakí ľudia z arabských eh, krajín. V budove existuje a z bez... No, neboli tam žiadne tendry. Chcem povedať vedeniu, že chápem stratégiu s tým, aby sme maximálne blízko parlamentu, parlamentu získali budovy, s tým, aby bolo možné úzko spolupracovať, nestrácať čas na domácu, na mestskú dopravu. To je správna stratégia, ale bolo by rozumnejšie, keby sme hľadali alternatívy aby sme sadzali na jedného predajcu Keby sme mm, teraz požadovali, aby sa začalo, e, e, e, začalo od začiatku, aby sme milión až 500 tisíc naplatili myslím si, že to nie je malá čiastka pre daňových poplatníkov. Musia, majú právo kriticky sa k tomu postaviť, ale myslím si, že ak chceme prenajať budovy v blízkosti bez ohľadu na veľmi vysokú cenu, Mm, mm, až 12 eh, tisíc. Samozrejme, aj tak by to eh, bolo možné, pokiaľ by eh, výbor s tým súhlasil. Ja by som nemala možnosť námietky, ale je to ešte ďalší, ďalšia kritická poznámka pri nájomnej zmluve, ktoré chcem podpísať. Ešte musíme zaplatiť náklady na 1,2 milióny oprav minimálne a to by znamenalo, že by sme vychádzali z ceny nájmu, ktorá by bola podstatne vyššie ako e, e, až by bolo na úrovni 270. Podľa mňa e, táto budova je neuveriteľne drahá, ale strategicky je veľmi výhodná položená nie je to e, predsa len e, e, trhová hodnota, ale pokiaľ by sme išli do tejto budovy, myslím si, pokiaľ by sme išli do budovy, to by sme mali viac problémov. Takže má zmysl, aby sme to e, kúpili napriek tomu, že e, by sme zaplatili nejaký e, milión na drame z toho, čo je trhová hodnota. Myslím si, že z konečného hľadiska to by bolo pre nás výhodnejšie E, z hľadiska vzdialenosti a podobne. A napokon vďaka tejto e, e, budovy by sme mohli uzavrieť väčšiu časť tejto budovy. Chcel by som teraz prediskutovať títo dva projekty, až potom sa venovať ďalším záležitostiam. Čiže som eh, v zásade za Montvoje, ale eh, veľmi dôrazne kritizujem to, ako sa o tom eh, rokovala, z ako strategii sa vychádzala. A myslím si, že treba dať tam ešte ustanovenie klauzulu o, o riziku spojenom s azbestom. Myslím si, že to by bolo priveľa Myslím si, že je to aj výsledkom chybojcej stratégie a záverom ako spravodajkynia pre otázky e, spravodajkynia pre otázky e, budov e, som zažila viaceré krátkodobé zmeny v plánoch. Častokrát materiály E, zmiznú z počítača. Myslím si, že e, treba hľadať skutočnú e, alternatívu v oblasti stavných činností. Bolo by dobre mať väčší časový predstih, aby sme mohli príjmať racionálne rozhodnutia a nie konať pod tlakom nedostatku času. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyni, pán generálny tajomník. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že by malo e, zmysel, keby sme hovorili o, o viacerých budovách a aby sme spomenuli strednodobú e, stratégiu v oblasti nehnuteľnosti. Predsedníctvo e, sa rozhodlo a plenum to uvítalo. E, aby sme mali strednodobú uh, stratégiu uh, nehnuteľnosti, ktorá bola schválená v marci 2010 a v rámci tejto stratégie, stredodobej stratégie, je tu uh, zásada, podľa ktorej by sme mali defini- podrobne definovať potreby parlamentu, najprv samotné princípy nákup, predčasné splatenie, a mm, bezprostredná blízkosť e, e, voči ostatným e, budovom s tým, aby sme sa neocitli v situácii, v ktorej sa nachádza komisie, pretože jej budovy sú roztrúsené po celom meste. V rámci tejto stratégie pre nehnuteľnosti sme presne definikovali budovy, ktoré by sme chceli s strednodobého hľadiska počas e, práce jedného predsedníctva počas e, dva a pol rokov. E, a teraz je koniec tohto obdobia, treba sa rozhodnúť. Jednak je to budova, budova KAT v Luxembursku, v Bruseli sme v strednodobej strategii definovali dostatočné, dodatočné potreby priestorov rovne 26 až 30 tisíc metrov štvorcových. To sú tie budovy, ktoré sme spomenuli. Tribel pre dotačných, e, dotačne osob 10 až 12 tisíc zatiaľ ďalej e, renovačné e, práce budova PHS už nie nová. E, treba urobiť určité technické opravy, asi 4 procese budova e, Eastman, e, druhé jasličky a okrem toho určité budovy, ktoré teraz prinajímame, by bolo dobre previesť do vlastníctva parlamentu, to je Montvoje 70 a odpoveď, prečo sme o tom rokovali, pretože súčasťou našej stratégie nie je prenajmať, e, aby to bolo iba skôr výnimkou, aby sme maximálne sa snažili o vlastníctvo. Aj v prípade e, Štrásburgu e, strednodobá stratégia z marca 2010 treba pokryť aj potreby ombudsmana s tým, aby sa tam mohol mm, predstavovať mm, ombudsman a treba vytvoriť aj e, voľné kapacity pre parlament, predovšetkým pre poslancov. Táto stratégia prebieha e, v rámci stratégie 2012 a to schválil nielen výbor pre rozpočet, ale aj samotné plénum a teraz e, realizujeme významné časti tejto stratégie. To znamená, že tieto budovy by sa mali dostať do stratégie a to nie len e, zo strany predsedníctva, ale aj výboru pre rozpočet a e, e, plena, a, a, aby získali podporu. Pokiaľ ide o tri budovy, najprv budova Montvoje 70, toto je budova, ktorú už štyri, e, viac rokov, prepačte, už používame. E, používajú to naši spolupracovníci, predovšetkým e, generálne rediteľstvo INLO. A bolo tu požadovaná určitá cena a je veľmi správne, čo povedala pani spravodajkynia z hľadiska politiky nehnuteľnosti. Nachádzame sa naozaj na hornej hranici rozpeťa cien a to e, je nespochybniteľné. Existujú však určité dôvody, ktoré e, nudili predsedníctvo k tomu, aby sme sa vedeli za získanie týchto budov. Poprvé, pre nás e, budova, ktorá E, e, sa tesne napája e, na parlament, má inú hodnotu, ktorá je vzdialená, dajme tomu, niekoľko 500 metrov alebo kilometrov od parlamentu. A chceme to robiť takým spôsobom, aby budovy boli buď navzájom prepojené alebo prepojiteľné, alebo by boli, dajme tomu, na opačnej strane e, ulice. Čiže je to dôležité kritérium, ktoré sa, ktorému vyhovuje budova Montvoje 70. Okrem toho e, v budove, pri budove je veľká zahrada, čo by mohlo byť e, významné z e, hľadiska projektu Agora, alebo je tu určitý prvok E, ktoré je dôležité z hľadiska e, umiestnenia možnej materskej e, školy. Nehovorím, že je to nevyhnutné, ale treba to zohľadňovať. Je tam tiež 400 alebo 500, 500 parkovacích miest. Mm, vieme, že je mm, komplikované zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre našich zamestnancov. Je okrem toho E, e, pravda, že v bezprostrednej blízkosti parlamentu máme pomerne málo budov, ktoré e, by boli na predaj. Máme pomerne málo možností kúpiť niečo v najbližšej blízkosti. Aj v, tomto, aj v tomto prípade vlastníci dlho neboli pripravení rokovať o predaji. Napokon sa podarilo ich presvedčiť čo samozrejme znamená, že u predávajúceho je pomerne silná pozícia. Mohli by sme získať tieto budovy e, e, bez toho, aby sme žiadali o dodatočné prostriedky z rozpočtu e, z prostriedkov, ktoré máme k dispozícii koncom roku 2011. To zapadá do našej stredodobej stratégie, prechod od nájmu k nákupu s tým, aby sme znižili e, napätie v oblasti prostriedkov na nájom. A je to veľmi e, zaujímavá e, lokalita v blízkosti budove Alakosne Familial Belgien. To by bola ďalšia perspektívna budova pre nás. Veľmi blízko sa nachádza a belgická vláda sa rozhodla, že bude regionalizovať túto organizáciu to znamená, že táto by by mohla byť pre nás ešte e, zaujímavejšie. Pokiaľ ide o námet pani spravodajkyne ohľadom azbestu, samozrejme e, budeme e, o tom uvažovať v rámci rokovaní Batman B. Pani spravodajkyňa k tejto budove už povedala veľa detajlov. Cieľom tejto budovy je predovšetkým E, poskytnutiu po opravám, opravách e, ombudsmanovi, takisto aj pre e, poslancov ešte treba rozhodnúť o, celkovej koncepcii využitia priestorov, ale pôjde predovšetkým o riešenie napätej situácie priestorov pre poslancov a ich asistentov keďže e, sa už o tom povedalo, poviem ešte veľmi e, stručne ohľadom budovy Trebel. Predsedníctvo e, v stredu sa rozhodlo, že bude sa snažiť o získanie budovy Trebel. Zapadá to do strategii strednodobej stratégie. Je tam 30 tisíc metrov štvorcových. Je to výsledok podrobných skúmaní trhu a rokovaní s potenciálnymi eh, predávajúcimi v Bruseli v blízkosti parlamentu. Sú tu viaceré eh, výhody, eh, čo je možné vidieť na základe samotnej mapy. Ide o prístup k esplanade Solidarnosť. Je to zhruba 15 metrov cez ulicu, je to nová budova k dispozícii bude v roku 2017. Ide e, o plochu 30 tisíc e, metrov stvorcových. E, zodpovedá najprísnejším svetovým standardom a cena za metr stvorcových predstavuje zhruba 4 tisíc metrov štvorcových, čo zodpovedá trhovej cene. Z hľadiska financovanie, financovanie situácie je osobitná. Belgický štát pred určitým časom E, dal k dispozícii 87 miliónov eur, ktoré sa dajú použiť iba na účely e, budov. To znamená, že tých 86 miliónov e, eur by sa mali použiť iba na nehnuteľnosť a určite viac ako polovicu, dokonca dve tretiny ceny budovy Trebel by sme mohli z tejto časti financovať. Keby sme ešte zobrali 15 Eh, miliónov. To sú prostriedky z roku 2011. Potom eh, by sme prefinancovali 1,1 milión a zostávalo by iba 24 eh, miliónov a to by sa malo prefinancovať do roku 2017 a neskôr. Čiže je to pomerne malá čiastka, ktorá by sa dala dať dohromady a potom by sme mohli sa rozhodnúť, eh, čo s tými 86 miliónmi, eh, ktoré dal k dispozícii belgický štát z hľadiska nejakej rozumnej investície. Eh, mohli by sme vrátiť aj členským štátom určitú čiastku koncom roka. Tento projekt má tú výhodu, že nie sme jediným, by išlo o jednu tretinu tejto budovy. Je tu aj určitá záruka eh, pevnej ceny a eh, záruka za služby, čo považujeme za veľmi dôležité. Dúfam, že som vám poskytol dobrý prehľad o týchto troch projektoch. Čo je pre mňa dôležité, je to, že títo projekty neboli nejakým spôsobom improvizované, sú výsledkom procesu eh, dvojročného plánovania pričom ide o politické rozhodnutie nielen predsedníctva, ale e, máme takisto e, podporu tejto e, stredodobej stratégie aj vo výbore pre rozpočet, aj v plene. A v súčasnosti sa nachádzame na konci funkčného obdobia predsedníctva rozpočtového roku a realizácii stredodobej stratégie nehnuteľnosti. A preto mali by sme sa rozhodnúť teraz, prípadne v dohľadnom čase. A práve preto e, predsedníctvo sa tak rozhodlo a požiadala výbor pre rozpočet o stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Viacerí požiadali o slovo, pán Haglund ako prvý. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať Monike za skvelú prácu. E, pre poslanca je to veľmi náročná mm, vec, je technicky náročná. Sú tu aj e, mm, určité ekonomické záležitosti a napokon je tu aj politický rozmer. Chcel by som taktiež poďakovať pánovi generálnemu tajomníkovi za to, že sem prišiel. Pre nás je to veľmi užitočné z hľadiska rozhodovania. Myslím si, že je to veľmi jasné že tieto veci by sme vedeli robiť asi aj, mali by sme robiť trochu lepšie. Napríklad, keby sme e, dostali ich e, predložené skôr, pán e, generálny tajomník povedal, prečo je tu práve takéto načasovanie, ale chápem aj rozčarovanie pani spravodajky nie z hľadiska toho, ako sa pristupovala k týmto záležitostiam. A samozrejme pri rozhodovaní nie je príjemné eh, byť v takejto situácii a preto by som chcel eh, dôrazne požiadať pána generálna tajomníka, aby do budúcnosti zohľadnil aj toto hľadisko pri rozhodovaní. Myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť vo všeobecnosti, že v Európe sa nachádzame v situácii, keď eh, gro verejných správ sa snaží o úspory a za týchto okolností treba veľmi dôkladne rozanalizovať, či je vhodné investovať e, prostriedky daňových poplatníkov do nových budov a podobne. Samozrejme, treba mať na zreteli, že ľudia, ktorí pracujú v našich inštitúciách, by mali mať e, vhodné priestory na túto činnosť. A vzhľadom na uvedené, myslím si, že rozhodnutie v súvislosti s budovou Montvoje je asi to najlepšie, E, v súčasnej dobe. Myslím si, škoda, ale že toto rozhodnutie sa nám dostalo pomerne neskoro. Takže toto by sme, hádam, mohli podporiť. Ďalšia nová budova v Bruseli, o tom je ešte predčas vyjadrovať sa. Ale e, zrejme e, chápem, prečo ste považovali za nutné predložiť to dnes. Pokiaľ ide o budovu v Štrasburgu, naša skupina už viackrát hovorila o E, tomto probléme je pri viacerých príležitostiach, takisto aj iné skupiny a naša skupina nepodporuje získanie nových budov v Štrasburgu, pretože e, veľká väčšina e, si myslí, že z dlhodobého hľadiska by sme mali presať pracovať v Štrasburgu a preto nepodporuje získanie nových budov v tom meste, i keď sú tu na to padné dôvody v každom prípade e, na strane našej politickej skupiny je e, tu jasné rozhodnutie a to som považoval za potrebné vyjadriť teraz. Ďakujem pekne. Pán Manka. Ďakujem, pán predseda. E, som veľmi rád, že tu je medzi nami aj pán generálny tajomník a určite si pamätá, keď sme sa tu prvýkrát stretli a my sme sa tedy stiažovali že dostávame podklady neskoro na to, aby sme mohli rokovať, keď robíme hlavne e, finančné presuny. Často to bolo 1-2 dní predtým. A e, súhlasil s nami aj pán generálny tajomník a povedal, že keby on mal e, menej ako dva týždne podklady na stole, tak by o tom ani nerokoval. A tu vlastne chcem, nie je to vaša vina samozrejme, pán generálny tajomník, chcem povedať, že niektoré podklady sme dostali iba, dnes som dostal 20 súborov okolo obeda k týmto veciam a potom naozaj je ťažko sa E, k tomu e, kvalifikovane vyjadriť. E, my sme sa dohodli z hľadiska našich pravidiel, prijali sme na to aj uznesenie, že nám ako rozpočtovému orgánu by sa mali zasielať priebežné informácie od počiatočného štádia každého projektu so závažným finančným dosahom. A takéto ustanovenia by nám umožnili zaujať už v prípravnej fáze kvalifikované stanovisko. Dneska často Eh, keď rokujeme o veciach, často je to, ako povedala pani spravodajkyňa, jediná alternatíva. A vy dobre viete, že keď nemáme inú alternatívu, tak nemáme ani priestor na efektívne vyjednávanie a nedokážeme efektívne vyjednať ani dobrú cenu, ani prenajmu, ani, ani kúpy budov. Aj keď chápem, že niektoré, niektoré kúpy e, sú obmedzené z toho, aby sme mali nejakým spôsobom veľký výber, ale skutočne aj parlament, aj iné inštitúcie Pravidelne využívajú rokovacie konanie, je to síce v súlade s rozpočtovými pravidlami, ale často sa vyhýbame otvorenému zadávaciemu konaniu a otvorenému konaniu. Rokovacie konania často vychádzajú z prieskumu trhu a užšie konania by sa mali využívať len v výnimočných prípadoch. Pritom komisia vyžaduje od všetkých členských štátov, aby prísne dodržiavali ustanovenia verejného obstarávania a preto by sa aj európske inštitúcie mali riadiť týmito istými pravidlami ak pristúpime ešte na to, že v mnohých prípadoch sám vlastník si zrekonštruuje svoju budovu, tak potom je tam ešte ďalšia neefektívnosť. Samozrejme, že nemáme možnosť ďalšieho e, výberového konania na, na dodávateľov. Preto aj dnes e, ja takisto nemám veľký problém s budovou Montoyer, ktorú dnes som možno pripravený podporiť napriek tomu, že sú vlastne tu E, takéto nedostatky, ale asi to vychádza ako najlepšie riešenie. Ale pre tie ostatné investície naozaj nemáme dnes v dispozícii komplexný pohľad a je potrebné preto, aby sme takýto komplexný pohľad dostali, aby sme sa mohli k tomu vyjadriť. E, často, často sa jedná o budovy naozaj s jediným majiteľom a nemôžeme potom e, vydiskutovať vhodné podmienky. Vy sa dobre pamätáte, e, kolegyne, kolegovia, keď sme rokovali o 7-ročnom finančnom výhľade, tak sme hovorili o tom, že v ďalšom období by sa mala administratíva znížiť o 5 To znamená, že by sa mali znižovať v budúcnosti administratívne náklady. A keď sa pozrieme späť do roku 2005, tak zistíme, že v roku 2005 bol najväčší rozmach, ktorý nasledoval po rozšírení Európskej únie a vtedy celkové výdavky na budovy boli 8% z okruhu 5. A keď si pozrieme rok 2011, tak tieto výdavky vzrástli a už sú viacej ako 10% z okruhu 5. To jasne ukazuje, že sumy v tejto oblasti v skutočnosti rastú, hoci hlavné investície sa uskutočnili už v priebehu minulého desaťročia. Čiže preto aj pre toto, čo som povedal, je naozaj potrebné, aby sme dostali ešte ďalšie informácie, analýzy, aby sme mohli kvalifikovane povedať, že či toto je ten najlepší spôsob. Ďakujem. Je vous remercie. Monsieur Hartong. Ďakujem pekne, pán Hartong. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s eh, pánom eh, Haglundom. Čo sa týka budovy Montaje, ak je tam azbest, tak eh, samozrejme musíme konať. Potom Štrásburg, myslím, že Rada Európy hovorila o otázke e, zdaňovania 6-7 miliónov a potom je tu taktiež otázka sídla Európskeho parlamentu, teda či budeme naďalej chodiť do Štrásburgu aj dlhodobo, teda či dáva zmysel mať e, bať e, budovu, taktiež náklady spojené na cestovanie ja myslím, že je to zaujímavá téma. Mohli by sme tam úsporiť. Hovorili sme o tom aj v rámci rozpočtových rokovaní. Naozaj e, je prekvapujúce, že len tak e, je možné vyťahnuť 15 miliónov na stôl, ale určite by sa dalo usporiť. Ďakujem pekne, Göran Fern. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem ešte raz Monike povedať, že odviedla veľmi dobrú prácu, je otvorená voči ostatným politickým skupinám, e, bola tu intenzívna komunikácia. Ja myslím, že atmosféra bola dobrá, taktiež súhlasím e, s predrečníkmi aj Vladimírom, teda ako je to s jednotlivými projektami a pokúsim sa vysvetliť, prečo e, bez toho, aby som opakoval ich argumenty. Poprvé, Eh, vyhodnotenie potrebného priestoru. Eh, takéto hodnotenie potrebujeme. Eh, hovorili sme o tom v roku 2009. Hovorilo sa o 50 tisícoch metrov štvorcových. V roku 2010 to bolo trochu menej metrov štvorcových. Parlament si vyžiadal štúdiu a bolo to maximálne 42 tisíc metrov štvorcových a to, čo sa tu teraz spomínalo, dokonca je ešte nižšie číslo. Ja mm, som možno niečo prepočul, ale e, aktualizovalo sa toto hodnotenie na čas, pretože teraz potrebujeme rozhodnúť. A je to taktiež písomne mm, pred, ak, predtým, ako začneme rozhodovať o týchto e, budovách. Platí to aj pre e, Brusel, aj pre Štrásburg. E, a aký priestor naozaj potrebujeme. A chcem všetkým pripomenúť nasledovné. V, našom uznese- v našich uzneseniach e, sme sa jasne vyjadrili, že E, stredno- a dlhodobá stratégia vo vzťahu s budovami je dôležitá, ale to znamená, že ešte stále musíme e, e, riadne hospodáriť a zvážiť jednotlivé možnosti, alternatívy, aj čo sa týka financovania. A taktiež sa hovorí o prebudovaní priestorov v Štrásburgu že by sa odstránili sprchy e, v kanceláriách, koľko by sme takto získali priestoru. Máme prehľad e, v tých jednotlivých možnostiach v Štrásburgu predtým, ako budeme hovoriť o e, budove B. Ja ešte nie som úplne presvedčený, takže potrebujeme viac informácií podľa mňa. A taktiež, e, čo sa týka tej zásadnejšej otázky, ja som sa pozrel na to uznesenie, e, ktoré sme viackrát prijali tu v parlamente v roku 2010 aj 2011 a určite to bude aj v roku 2012. A sú tu tri veci, ktoré sa chcem opýtať generálneho tajomníka. E, myslíte si, že váš návrh naozaj je v duchu týchto uznesení? Ako som už povedal, my sme hovorili, že potrebujeme stredne a dlhodobú stratégiu, ale potrebujeme všetky e, možnosti o financovaní mať na stole. Kde to je? A taktiež e, tých 86 miliónov, ktoré sme dostali od belgickej vlády, Hovoríme, že potrebujeme ďalšie informácie o využití takýchto určených prostriedkov, potrebujeme potrebné informácie o alternatívach pred tým, ako príjmeme akékoľvek rozhodnutie. Takže to je moja otázka. Máme alternatívy? A taktiež v uznesení E, hovoríme, že si myslíme, že administratíva by mala mať vlastnú e, nehnuteľnostnú politiku, ale v súčinnosti s rozpočtovým výborom, aby tu boli neustále informácie vymieňané o nových e, projektoch, ktoré môžu mať veľký dopad na rozpočet. Ja to chápem tak, že to naozaj takto nejde. Nemôžete sa na nás obrátiť pár dní pred a e, povedal to aj Vladimír, e, e, dostaneme naraz 20 súborov s dokumentami pár hodín pred zasadnutím tohto výboru. To naozaj nie je v duchu týchto uznesení a preto by som chcel počuť generálneho tajomníka Karl, Karlovi Haglundovi. Chcem povedať následovné. Travel building, travel budova, E, e, to je e, súčasť tohto návrhu, hovorí sa o presunutí 50 miliónov. A aby sme o to neprišli, tak musíme rozhodnúť do konca tohto štvrť pol roka. Pardon. A tento presun sa týka naozaj vyplatenia prvej časti pre túto budovu. To, to je úplná súčasť, nedá sa to rozlíšiť. A preto som na schôdzi koordinátorov navrhol predsedovi, aby sme mali aspoň o týždeň viac, aby sme mali samostatnú schôdzu budúci týždeň, aby sme dosiahli viac v prípade tejto budovy Trabel. Nemôžeme prísť o tieto peniaze. 15 miliónov. Ďakujem, Göran. Budem hovoriť ešte neskôr o tom eh, harmonograme. Teraz Izabel Dura. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, budem hovoriť tak ako členka rozpočtového výboru, ako aj podpredsednička v pracovnej skupine pre budovy, kde sa pripravujú rozhodnutia predsedníctva vo, veky, vo, veci, e, vo veciach e, budov. Takže chcem sa v prvom rade poďakovať za túto obozretnosť. Je to úloha tohto výboru, ale taktiež chcem poukázať na nasledovné. Nemôžeme na politických skupinách alebo prostredníctvom administratívu, administratívy žiadať dodatočný priestor pre našich stážistov, asistentov a tak ďalej a zároveň e, potom odmietať e, vôbec e, verejnú diskusiu o n, získavaní nových budov. Áno, ťa, e, časy sú ťažké, ale e, musíme byť konzistentní, pretože musíme e, myslieť na e, pohodlie a vôbec na potrebný priestor pre tých 18 nových poslancov a všetky tie potreby a tá budova Trebel tam by mala sídliť skôr administratíva a v tejto budove by boli skôr politické skupiny, poslanci, asistenti a tak ďalej. A vďaka tomu by sme boli e, viditeľnejšie, bola by lepšia koordinácia práce. A ešte e, pani spravodajke, chcem povedať následovné. Je to e, akýsi puzzle. Áno, nemáme kontrolu nad trhom s nehnuteľnosťami v Bruseli, hlavne v tejto štvrti. Viete, že vo veľkých hlavných mestách e, sa táto otázka nedá riešiť iba prostredníctvom nášho plánovania, ale ide aj o to, koľko budov je e, k dispozícii, akú stratégiu majú realitní makléri. A ja tu chcem povedať e, generálnemu riaditeľstvu INLO, že dobre pracujú, pretože sa chcú vlastne zorientovať v týchto stratégiách maklérov, aby, aby e, sme neboli videní iba ako dojná krava. Takže ide aj o tie e, výhľady. Vieme, e, ako je to s priestorom, ktorý by sme potrebovali. Venujeme sa na tom aj na mojej pracovnej skupine. My plánujeme počas viacerých rokov. Áno, a tá potreba je zhruba 30 tisíc metrov štvorcových No a tie rokovania, to nemôže byť iba medzi e, rozpočtovým výborom a, a majiteľom. Je nutne nejaký e, sprostredkovateľ, e, nejaký vyjednávač. E, možno, že by sme to mohli e, mohli by sme tomu venovať väčšiu pozornosť, mali by sme venovať e, trhovým cenám. E, a možno, že by bolo dobre trochu aj e, blafovať tako, ako pri každom vyjednávaní, aby sme e, e, si zaručili tie najlepšie ponuky. Potom vám Montaje. Áno, to je naozaj horná cenová hranica, ale my sme vysvetlili, že je to dôležité aj kvôli blízkosti, prečo na tom trváme. Potom Trebel ale aj pre aj to platí. Áno, e, pán Fern, vy ste to správne povedali, že to nie je dobré e, robiť narýchlo v závere roka. Ja súhlasím s tým dodatočným týždňom, aby sme sa do toho mohli ešte ponoriť, ale každopádne to musí byť do konca roka z viacerých dôvodov, aj tie zberné presuny samozrejme a nemôžeme e, čakať na novú štúdiu, vyhodnotenie potreby, pretože už to máme. A Štrásburg moja skupina e, sa stotožňuje s ALDE. My nie sme za nové investície v Štrásburgu. Skôr by sme chceli presunúť sídlo do Bruselu. Máme pocit, že je to konzistentné a ešte e, možno taká malá príhoda. Viete, že Belgicko má od dnes vládu a rodinné príspevky budú teraz vyplácané na regionálnej úrovni, aj keď tento zákon ešte nebol schválený. Takže pozor, v Belgicku je všetko možné, nežartujem. Táto budova možno predsa len e, ostane e, pre rodinné prídavky, aj keď sa budú vyplácať na regionálnej úrovni, ale je to naozaj iba tak okrajom, pretože čas ešte máme. A ešte jedna vec, o ktorej som už hovorila s Monikou Holmajer, tu na rozpočtovom výbore e, by sme e, taktiež mali poznať e, stratégiu komisie. Viem, že generálne riaditeľstvo INLO sa tomu snaží venovať. Sme totiž to v tej istej štvrti, ale pokiaľ ide o rozpočtový výbor, ja som o to žiadala už viackrát, musíme poznať stratégiu komisie, aj čo sa týka veľkých projektov, renovácia Šumanu, práce na ulici Arlois, ale týka sa sa to aj okolia, pretože nehovoríme iba o, o tvrdých e, budovách, ale hovoríme aj o ostatných kanceláriách v iných štvrtiach, ktoré majú hodnotu a keď máme rozhodovať informovanie, tak e, musíme my e, tu mať jasno v stratégie, v stratégii komisie. Je to tá istá štvrť a to, čo e, e, musíme vedieť, čo robí alebo čo nerobí komisia pri e, stiahovaní, nájme a tak ďalej. To potom bude mať dopať aj na stratégiu nás parlamentu. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Pani, vážená kolegyňa, máte úplnú pravdu. Musíme si vypočuť komisiu, musí nám povedať e, viac o svojej e, stratégii v oblasti nehnuteľnosti, musí e, to byť konzistentné s našou stratégiou, teda Salvador Gariga. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem od konca. Chceme byť e, konzistentní tu na rozpočtovom výbore a myslím, že prvá vec, ktorú sa musíme pýtať, keď chceme investovať e, do nehnuteľnosti, tak e, musíme sa pýtať na tú európsku pridanú hodnotu. E, to isté platí pre obranu alebo výskumnú politiku a myslím si, že túto zásadu môžeme uplatňovať aj v oblasti nehnuteľnosti. Súhlasím teda s kolegyňou Duron. Nemôžeme mať politiku pre nehnuteľnosti parlamentu, komisie, rady. A preto si myslím, že jednou z našich iniciatív by mohlo byť e, spustiť akúsi spoločnú reflexiu, zamyslenie sa nad jednotnou stratégiou v oblasti nehnuteľnosti pre všetky inštitúcie, aby sme čo najlepšie využívali e, prostriedky daňovníkov. A ešte jedna vec, ktorá podľa mňa sa priamo týka našich e, právomocí, e, právomocí nášho výboru. Vieme, že v nadchádzajúcich rokoch e, správne rozpočty všetkých inštitúcií budú zredukované, teda administratívne výdavky budú znížené. Hovorí sa o zmrazení, dokonca o znížení počtu pracovníkov a týka sa to všetkých troch inštitúcií, takže myslím, že sa treba zamyslieť nad investíciami do nehnuteľnosti. Takéto výdavky musia byť trvalo udržateľné. Nemôže tu byť nejaké protirečenie s strednodobými e, politikami, e, kde ide o znižovanie výdavkov inštitúcií. Tak či tak ja dôverujem mojej, e, našej spravodajkyni, určili sme si ju, ale dôverujem aj tým, pre, dôverujem aj tým predchádzajúcim spravodajcom, ktorí majú taký celkový pohľad na túto politiku v oblasti nehnuteľnosti. Vypočuli sme si doteraz niekoľkých rečníkov a e, vyplynuli aj isté sťažnosti, Viacerí sa vyslovili za transparentnosť, potrebujeme všetky informácie. A e, už dva roky plánujeme, takže už sme v tom konečnom e, štádiu. Žiaľ, trvá to takto dlho. Povedali to aj predchádzajúci spravodajcovia. Iba 48 hodín poznáme celý tento spôsob spis. Mm, viem, že sme technicky <laughs> zruční, ale myslím, že napriek tomu naozaj času nebolo dosť na to, aby sme si všetky tieto spisy aj preskúmali. Mm, túto stiažnosť sme už viackrát vyjadrili tu na tomto rozpočtovom výbore. Teda informácie máme na poslednú chvíľu. A okrem toho e, treba vedieť, že tieto informácie mm, predsa len sa priamo dotýkajú našich právomocí aj v oblasti nehnuteľnosti pretože kúpa alebo rekonštrukcia budovy, nájom, toto všetko je niečo, čo e, vlastne je právomocou e, predsedníctva, nie e, výboru. My máme zaručiť dostatok financií. Eh, musí to byť v súlade samozrejme s ročným rozpočtom, s viacročným finančným výhľadom. Musíme eh, dať zelenú, takže úlaha naša je jednoduchá. Ak je dostatok prostriedkov, tak eh, potom môžeme poskytnúť financie, tak ako to žiada predsedníctvo. Samozrejme, predsedníctvo musí konať zodpovedne z politického hľadiska, ale treba sa pozrieť na potreby, treba sa pozrieť na ohlas verejnej mienky. To nie je naša pravomoc. My máme iba rozpočtovú pravomoc a my musíme rešpektovať tie inštrukcie, ktoré nám e, predsedníctvo dá. A ešte jedna vec k politickému konsenzu. Áno, niektoré politické skupiny si to môžu privlastniť a povedať, že e, áno alebo nie, v Štrasburgu sa investuje alebo neinvestuje, ale my sme členovia rozpočtového výboru a musíme si uvedomovať, aké sú naše naše právomoci. A e, tuto chcem zdôrazniť, e, my máme iba overiť, či máme prostriedky na nejaké investície v oblasti nehnuteľnosti. My sa tu nemáme púšťať do nejakých politických debát, či potrebujeme, chceme jedno alebo viacero sídiel. My o tom nebudeme rozhodovať, ak niektoré skupiny tu na rozpočtovom výbore nie sú schopné sa zúčastniť hlasovania, čo sa týka budovy v Štrásburgu, tak potom budeme musieť porozmýšľať nad úlohou politických skupín na našom rozpočtovom výbore. E, musí tu byť zhoda medzi e, veľkými politickými skupinami, teda v prípade tej štrásburskej budovy, lebo inak neviem, ako budeme môcť e, prísť s odporúčaniami. Ďakujem. Derek? K Salvadorovi myslím si, že ten uh, rozsah parlamentu by mohol byť trošku širší. Chcem stručne komentovať e, k tým trom návrhom budov. Dúfam, že z dôvodov, ktoré spravodajcovia uviedli, e, bude možné podporiť tieto akvizície. Som trošku menej presvedčený, pokiaľ ide o návrh budovy v Štrásburgu. Neviem, či by sme v tomto čase mali vynakladať peniaze na Štrásburg, ale aj to aj urobíme, nie som presvedčený, že potrebujeme toľko priestoru pre poslancov a asistentov, pretože návrh je nielen zmodernizovať alebo zmeniť existujúce kancelárie, existujúce členov a využiť sprchy, ale vytvoriť aj nové priestory, ktoré budú rozdelené. a zvýši sa vlastne priestor 41%. Neviem, či naozaj potrebujeme toľko priestoru pre e, poslancov a asistentov. Bol by som rád, keby sme mali viacej informácie e, a skôr. Pokiaľ ide o budovu Trebel, tak tu sú tiež obavy. Mali sme sa zhodnúť na 15 miliónov. Myslím, že sme sa na tom predbežne zhodli Viem, že tu budú ešte ďalšie návrhy vo výške 25, ale tá akcept, to akceptovanie tých 15 miliónov sa mi zdá byť e, priateľné. Načasovanie. Zdá sa mi, že kancelársky priestor to malo vstúpi do platnosti v roku 2017. Mali sme túto budovu získať, ale rozšírenie a potreba nových e, zamestnancov to sa týkalo termínu 2013. Takže moja otázka je, čo bude medzi rokom 2013 a 2017? Bude mať ďalší návrh, viacej peňazí, ďalšie budovy, dočasne, dočasne získané? Pre mňa je tu ešte veľa otvorených otázok a preto by som navrhol, Goranovi Farmovi, aby sme aspoň týždeň si dali na to, aby sa odpovedali tieto otázky predtým, ako vyriešime Štrasburg a ten návrh Trebel. Ďakujem pekne, Derek. Karl Aglund požiadal slovo stručne. Áno, ďakujem, pán predseda. Len stručne chcel by som povedať, že vo svetle toho, čo bolo povedané, ALDE podporuje a to, aby sme mali dodatočné stretnutie, kde by sme hovorili o tej otázke Trebel. Ďakujem, Helga Trupel. Thank you, Ďakujem. Ďakujem. Po tom, čo som si vypočula kolegov, uh, mám jedno vyhlásenie, jednu otázku. Nesúhlasím s Salvadorom k otázke toho, aký je rozsah pôsobnosti výboru budget, pretože hoci sme tu zodpovední ľudia z rozpočtového výboru, mm, nespravujeme len čísla. Vždy ide o politické posolstvo, o investície a ako poslanci samozrejme, že sme zodpovední aj za tieto oblasti. A preto si myslím, že je jasné, že vždy je tu taká všeobecná politická línia, kam sa orientuje naša inštitúcia, ako budú vyzerať budovy, investície. Za to sme tiež zodpovední. Takže pokiaľ ide o Štrasburg, súhlasím s vašim stanoviskom, pán predseda, keď ste to, čo ste povedali na predošlom stretnutí, že by bolo viac ako rozumné nechať francúzskej vláde možnosť e, zachovať si tvár a možno, že prídu s iným návrhom. A mali by sme byť opatrní, aby sme ich nezatlačili do kúta. Takže tento argument ja chápem a ak tu je skutočne reálna nádej, že by došlo k nejakému posunu, bolo by dobré nevyvíjať príliš veľký tlak zlým smerom. A na druhej strane ďalší argument to je na to, aby sme nebudovali, nekupovali budovu v Štrasburgu teraz. Ak ale je tu nejaká nádej, že francúzska vláda sa nejak posunie vo svojom stanovisku. A potom ďalšia otázka, tá sa týka pána Veleho keď Salvador povedal, že pravdepodobne v ďalších rokoch, hoci sa nám to nepáči, je tu zmrazenie alebo dokonca zníženie mm, rozpočtu na administratívu. Ak je toto pravda a ak nová budova bude, teda Trebel, pripravená až v roku 2017, potom je tu samozrejme otázka, aké ďalšie náklady z toho vyplynú. Nie na budovu, ale na údržbu a všetko s tým spojené. Ak je tu nejaká predstava, je tu nejaký výpočet, ak teda aby sme mali aspoň politiku budov strednodobo ošetrenú, aby sme mali predstavu, čo to pre nás rozpočet bude znamenať. Čo by sa tým ohrozilo? Iné časti rozpočtu mám na mysli. Ďakujem. Ďakujem, Helga. Teraz má slovo pán generálny tajomník. Bolo veľa otázok, veľa komentárov. Nech sa páči. Ja, herzlich. Ďakujem veľmi pekne. Najprv pán Haklund povedal jasne, že jeho politická skupina je zásadne proti e, ďalším budovom Štrasburgu. To je politické stanovisko, k tomuto sa nemôžem viedriť. Avšak predsedníctvo a e, e, manažment stále vychádza zo súčasného zmluvného stavu a Nepočul som žiadne kritické poznámky voči e, samotnej budovy, alebo teda budova, alebo e, pod, podmienok. Ide o politické hodnotenia a to sa samozrejme líši od politickej skupiny, ďalšie politické skupiny. Pán Maňka e, e, povedal, že mali by sme dodržovať postup, to aj robíme a to je jeden e, z dôvodov, prečo potrebujeme tak veľa času. E, E, prieskum trhu, ktorý sme urobili, e, si vyžadoval dostatočný čas, časový priestor a preto sme potrebovali na implementáciu stratégie nehnuteľnosti asi 2-2,5 roka. Museli sme preskúmať všetky alternatívy, ale v prípade e, budov, ktoré používame, je možné priamo rokovať s majiteľom a e, tak, ako je to e, vo finančnom nariadení e, upravené, pán Harding taktiež opätovne poukázal na tom, že mohli by sme využiť prostriedky, ktoré boli vyčlenené na cestovné. V skutku je tak, že všetci chápeme aj na politickej úrovni, aj v správe, že cestovné E, e, poslancov sú posledne e, nižšie, pretože mnohí poslanci nepoužívajú biznes triedy, častokrát používajú flexibilné letenky aj v triede ekonomii. A očakávame, že nový štatút tí, ktorí očakovali, že nový štatút privedie k určitej explózii narastu cestovných, to sa nestalo. A e, je to veľmi zaujímavé. Pán Ferm spomenul e, e, viaceré otázky. Najprv, čo sa týka samotnej potreby. A pokiaľ ide o potrebu, a tá sa stanovuje v rámci strednodobej strategie budov z marcu 2010. A to je pre nás východiskom. Samozrejme, E, situácia sa môže meniť a môže sa meniť e, smerom k narastu alebo k e, poklesu. V tomto prípade musíme povedať, že táto potreba sa zväčšila. Jednak je to dodatočný rozpočet na rok 2010, potom 2011 a napokon otázka Chorvátska. Keď by sme to všetko zrátali, a je to zdokumentované v rozhodnutí predsedníctva, potom asi 500 e, e, dodatočných e, spolupracovníkov potrebujeme. To sa týka politických skupín správy parlamentu a aj Chorvátska. Mimochodom sme to ešte nezapočítali prípadné zvýšenie počtu asistentov, k čomu by mohlo dôjsť. To znamená, že hodnotenie potreb z marcu 2010 je skôr podhodnotené ako nadhodnotené a zrejme aj na základe vlastných e, každodenných skúseností môžete zistiť, e, že e, ako to vyzerá v hlavnej budove napríklad v, v stredu minulý týždeň sme mali 16 tisíc osôb v tejto osobe to je e, zjavne e, nad rámec maximálnej kapacity tejto budovy. To je možné vidieť e, na chodbách, v jedálni, vo výťahoch. To je situácia, ktorá už nie je znesiteľná budeme musieť buď drasticky zmeniť počet osôb v budove, alebo musíme e, e, e, dať k dispozícii dodatočné možnosti a je to nepochybne nad rámec toho, čo je normálne, znesiteľné alebo rozumné. Položili ste aj otázku ohľadom alternatív voči budove Trebel, či predsedníctvo sa tomu venovalo. Dostali sme e, viaceré ponuky, ktoré boli vymedzené e, v rámci samotného konania. Napokon sme mali tri budovy, e, dve budovy, ktoré mali dostatočnú veľkosť, ale napokon to odpadlo, zostala budova Trebel. Pred, všetkým, pretože ide o novú budovu, ktorá najlepšie splňa požiadavky životného prostredia, ale hlavne pretože je bezprostredne napoviteľná na hlavné budovy. Čo sa týka informácií, predsedníctvo e, sa snaží e, podľa možnosti včas e, poskytovať informácie. Pani spravodajkyňa má stále prístup k pracovnej skupine pre budovy, kde sú k dispozícii najnovšie informácie. Niekedy sa situácia krátkodobo rýchlo mení. Som vždy pripravený a v prípade E, že e, to budete požadovať. Som pripravený častejšie prichádzať do výboru a poskytovať priebežné informácie s tým, aby som e, priamo informoval výbor pre rozpočet. Čo sa týka mm, času, ktorý máme k dispozícii, mm, samozrejme neslobodno požadovať, aby sa o tom rozhodovalo e, počas dvoch dní. E, Naredenie je jasné. E, podľa príslušného článku parlament má k dispozícii dva týždne na prípravu stanoviska a potom na ďalšie dva týždne na schválenie. Pokiaľ ide o budove, je to bolo pri, predložené 21. Mm, novembra, prepáčte, dve ostatné budovy Tribel e, prišlo e, vo štvrtok. Samozrejme, neočakávame, že sa na tomto zasadnutí o tom e, sa musí rozhodnúť. Takisto aj ja, aj predsedníctvo mm, uvítame, ak budete mať osobitné stretnutie v Bruseli, vy ste túto záležitosť e, posúdili a e, mohli rozhodnúť. Pani Duron ako členka výboru e, hovorila ako členka predsedníctva, nebudem sa k tomu vyjadovať. Salvador Aliga spomenul ešte raz otázku nákladov. <clears throat> Nazdávam sa, že by bolo rozumné povedať, že E, e, aj nákup. Získanie budov môže znamenať šetrenie e, nákladov. Chcel by som spomenúť tri čísla z strednodobej stratégie z marca 2010 jednak, že je tu možnosť predčasného splatenia budov. Môžeme ušetriť úroky vo výške 360 miliónov eur. Myslím si, že je to e, významná čiastka, to znamená, že predčasné splatenie môže znamenať e, značné e, odľahčenie rozpočtu a daňových poplatníkov. Po druhé, keď budovy, ktoré máme teraz vo vlastníctve, pokiaľ by sme ich museli prenajať, aj to vyplýva zo stratégie z roku 2010, potom by sme mohli 168 662 miliónov e, e, e, ročne získať. To znamená, že tá politika, ktorej prikladáte veľký význam s tým, aby sme boli majiteľmi podľa možnosti, to by mohlo znamenať značné odľahčenie pre daných poplatníkov, pre samotný parlament a myslím si, že predsedníctvo sa drží tejto politiky a toľko reakcie na pani e, e, e, Trupel, že by sme mali šetriť. Šetríme. Myslím si, že poprvýkrát v dejinách parlamentu sme vrátili 25 miliónov eur a vďaka tejto akvizícii by sme mohli ušetriť na nájomnom a Ehm, ide o politiku, ktorá e, nie je len e, podporovaná, ale vyžadovaná Európskym e, dvorom auditorov. Udržba. Ehm, to je ďalšia otázka pani Trubel. 60, 56 na metr štvorcových takisto aj nižší e, e, e náklad na energiu, to je 20 eur na metr štvorcový. V poriadku, ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Prepačte, že sme vás drž- zdržali dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. Milí kolegovia, trošku nás tlačí čas, pretože musíme preskúmať veľmi dôležitú tému ITER a potom ešte hlasovať, takže obraciam sa na našich spravodajcov navrhujem následovné. Sme alebo budeme pripravení hlasovať o Montuaje dnes. Potrebujeme dva detaily zo strany socialistov o Štrasburgu a potrebujeme viac detailov k budove Trebel. Po stretnutí koordinátorov e, popoludní sa pýtam, či je možné mať e, sálu e, na budúci týždeň v Štrasburgu, aby sme mohli hovoriť o týchto problémoch s nehnuteľnosťami. Dostal som aj pozitívnu odpoveď, takže moja otázka, moja, môj návrh je následovný, aby sme koniec diskusie a hlasovanie o troch budovách nechali na Štrasburg aby sme mali celkový pohľad a koherentne hlasovať v politike nehnuteľnosti, tak ako nahovoruje rozšírené predsedníctvo. Ďakujem generálnemu tajomníkovi za dopresnenia, ktoré e, nám poskytol. Sú ešte ďalšie informácie, ktoré potrebujeme hlavne k Trebelu. K tejto téme vieme, že sú dve také rozličné rozhodnutia, ktoré musíme prijať. Možno teda je tu ten prevod. A tak ako to povedal Goran Ferm, otázka pre nás je, či chceme dať pod strechu 15 miliónov eur na vyše nevyužívaných viazaných prostriedkov v rozpočte 2011 alebo nie. Ak nie, tak sa vrátia členským krajinám, parlament to nebude môcť využiť a potom, ak to dosiahneme, tak e, následovná otázka. V januári môžeme prijať rozhodnutie. Navrhujem, aby sme hlasovali o týchto troch veciach na budúci týždeň. Vyhovuje vám to, pani spravodajkyňa? Pani, pán predseda, samozrejme e, s tým súhlasím. Mohli by sme diskutovať, e, definitívne diskutovať tieto tri veci Chcel by som e, srdečne poďakovať e, spolu s provedajcom, ktorí e, mi pridali odvahu. Pán generálny tajomník, chápem, že je to otázka správy, ale pokiaľ by ste uvedomili, že počet materiálov, ktoré dostávame, Mm, dispozícii. E, niekedy to musíme e, prediskutovať počas dvoch e, dní, niekedy dvoch týždňov. Musíme mať dodatočné stretnutie s ďalšími kolegami. Mm, musíme teraz veľmi rýchlo rozhodovať o budove v Montvoje, že je to veľmi rýchle, naliehavé a tak ďalej. Neviem, či by sa tento projekt potom nemal stiahnuť. Trošku je to deprimujúce pre spravodajkyňu a spravodajcov. Myslím si, že na pri tomu všetkému sme ešte v celko e, dobrej nálade sa snažili e, e, zohľadniť zámery strednodobej stratégie dúfam, že budeme mať dostatok na to kapacity. Pokiaľ ide o budovu Trebel, chceli by som povedať nasledovne. Máme ešte niekoľko otázok. Budeme musieť položiť otázky, napríklad pokiaľ by sme to kupovali, či naozaj otázka najomného, či pôjde naozaj o najomnú zmluvu trvaniu 99 rokov, aké to bude mať finančné dopady Máme ešte niekoľko otázok eh, ohľadom eh, podstaty tejto zmluvy. Potrebujeme si to eh, vysvetliť. Dúfam, pán predseda, že to stihneme do budúceho pondelku. Chcel by som ešte požiadať kolegov. Pani kolegyňa Trupel napríklad položila otázku. Považujem totiž za potrebné, aby v rámci iniciatívnej správy Eh, aby sme si ujasnili jednotlivé stanoviska a otázky. Ja to dám do svojho stanoviska eh, v čase pred Štrasburgom. Samozrejme, eh, pokiaľ ide o naše stanovisko ako majiteľov, tam sú aj nejaké ďalšie mm, otázky súvisiace s údržbou niekedy e, e, v prípade rozhodnutia pre najom, to najomné môže byť e, veľmi vysoké a mali by sme inú stratégiu. Potom potreba týchto budov. Myslím si, že iniciatívna správa by mala byť precíznejšie z, z hľadiska finančného stavu. Myslím si, že pán kolega Griga veľmi dobre e, povedal z hľadiska e, prevádzkovania budovy. Musíme mať e, jednotný postup v rámci jednotlivých inštitúcií. Nemali by sme ísť rôznymi smermi. Považujem za veľmi rozumné, aby sme na budúci týždeň o tom rozhodli. Strednodoba politika v oblasti nehnuteľnosti no, vo štvrtok sme e, to e, nedostali, oficiálne sme to dostali iba v piatok, a, e, ohľadom motuje sme dostali až vo štvrtok a nedostali sme tieto materiály elektronickou cestou. Museli sme to v noci nejaké riešiť. Materiály, ktoré bolo, sme dostali aspoň elektronickou formou. Mohli sme to rýchlo preposlať a v prílohy 2a je obsahnutý prehľad potrieb e, priestorov. E, pán e, kolega Manka tiež mi poslal to. Nemohol som to dopodrobne rozanalizovať, pretože bolo málo času. Eh, dostali, eh, rozdielovalo sa to iba v pondelok. Eh, snažili sme sa to robiť maximálne rýchlo, ale mali sme málo času. A posledná poz, poznámka, pán predseda. Počuli sme od pána generálneho tajomníka, že dočasné splatenie znamená obrovskú výhodu ale máme teraz rovnaké stanovisko v prípade Európskeho súdneho dvoru. Tam e, ide o 3 e, milióny e, rokov v súvislosti s predloženými splátkami v porovnaní s pôvodným termínom. Pokiaľ by sme schválili predčasné splatenie, mohli by sme tam tiež ušetriť a chcel by som vás požiadať o podporu. Ďakujem pekne, pani kolegovia. Pán generálny, e, e, veľmi rýchlo sme to dnes robili. Ďakujem pani spravodajkňa, ďakujem pánovi generálnemu tajomníkovi. Tým pádom môže odísť a upresňujem, že k tejto a jedinej téme budeme mať mimoriadne stretnutie rozpočtového výboru na budúci pondelok v Štrásburgu v SDM teda budove SDM v sále číslo 5. Samozrejme, že to potvrdím ešte mailom. Bude to medzi 21. a 22. hodinou. 11, s 11 jazykmi to nám teda umožní prijať konečné rozhodnutie v politikách nehnuteľností v strede mandátu a teda predsedom Buzekom, ako som vysvetoval pred chvíľou. Ďakujem, milí kolegovia, pani spravodajkyňa. Teraz navrhujem, aby sme prešli na bod číslo 7 dnešného programu. Prejdeme priamo k budovám a k, k jadrovému štiepeniu. Kolegovia, spomínate si, že sme v rokovaniach k rozpočtu 2012 veľmi zdôrazňovali to, že toto nesmie byť komplikované a nejak sa to nesmie znehodnotím diskutovaním o presahovaní nákladov veľmi dôležitého projektu ITER. Dosiahli sme oddelenie rokovacích procesov a od prvého dňa odkedy sme boli pripravení zúčastňovať sa na paralelných rokovaniach. Hovoril som o obraze dvoch vlakoch, ktoré paralelne vedľa seba idú že vlak rozpočtu 2012 príde prvý do konečnej stanice a že keď príde, tak uvidíme, či bude možné to, aby sa aj druhý vlak ITER dostal do konečnej stanice. Mali sme dva trialógy konsekutívne o ITER. Druhý trialóg umožnil dosiahnuť dohodu na úrovni delegácií, delegácie rady, ktorú zastupovalo predsedníctvo polské. Delegácia parlamentu taktiež bola zastúpená, ale samozrejme, ako v každom trialógu, táto dohoda mm, je ad referendum. Takže náš spravodajca Reimer Böge nám teraz bude prezentovať túto dohodu a potom budeme hlasovať tak, aby keď bude väčšina, aby sa to dosia, dostalo do záverečného hlasovania v útorok na budúci týždeň 13. v Štrásburgu a aby sme potom mohli hlasovať na úrovni rady. Reimer, prosím ťa, máš slovo. Ja, vielen dank. Ja... Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte dodám, že vo štvrtok Minulý týždeň pred trilógom e, bolo zasadnutie koordinátorov. Hovorili sme ešte raz o rokovacích možnostiach. Myslím, že sa to ukázalo ako správne rozdelenie týchto rokovaní, čiže rokovanie o rozpočte 2012 a o ITERI Takže teraz hovoríme o dodatočnom financovaní pre ITER v troch krokoch. E, počas trialógu sa, sa zúčastnili ja, Kalfin a ešte ďalší a všetci e, nakoniec súhlasili s konečným prehlásením. Vidíte to aj v návrhu správy to naše spoločné prehlásenie. Je to na konci po, po prílohe, aby ste videli, na čo sme sa dohodli. Ešte raz chcem jasne povedať, že počas rokovania, e, počas druhom e, trialógu e, sa Európsky parlament vyjadril predchádzajúcemu priebehu aj na základe toho, o čom sa hovorilo s E, koordinátormi. Dodatočná, dodatočne treba 1,3 miliardy eur, ale e, je tam technická chyba, takže je to tých 100 miliónov, tak ako to je pre rok 2012. E, Potom tie horné hranice kategória 1A na roky 2012 a 2013 e, zvýšiť to o 814 miliónov, 650 miliónov v 2012 a ten zvýšok v roku 2013. A tak ako to je bežné pri revízii, to vykompenzujeme e, záväzkami z roku 2015 a potom aj z 5. okruhu a 170 miliónov na rok 2012. Takže toto vyplynulo z toho, že boli niektoré delegácie na rade, ktoré mali dosť veľké problémy mm, s tým okruhom 2A. Tie dôvody sú známe. My totiž to vieme, že e, v roku 2011 e, tie e, disponibilné prostriedky v druhom okruhu prekračujú túto hranicu. E, my sme sa pozreli na návrh komisie a my sme povedali, že v ten deň, kedy hlasujeme o rozpočte na rok 2012, nemôžeme e, opäť túto otázku otvárať. Takže tá e, negatívna rezerva v roku 2012 alebo nejaké ďalšie diskusie by nemali prebiehať v ten deň. Súhlasili s tým? A potom tretí krok 360 miliónov. To ešte treba vyjasniť. Tieto prostriedky e, v rámci rozpočtového konania na rok 2013 musia byť nájdené. A pre nás bolo dôležité, že sa tam povedalo, že sa využijú ustanovenia v e, z rozpočtového, z finančného e, nariadenia a e, taktiež všetky ďalšie súvisiace dokumenty e, ohľadne ITERu. Takže bol to návrh komisie. 300 miliónov bude na novo prerozdelených v rámci okruhu 3A. O tom sa už nebude ani rokovať. A taktiež bude, e, už nebude zjavná odvolávka na okruh 1a v dokumente. Takže to sú tie základné línie. Toto nám povedali aj koordinátori a musím povedať, že sa nám to aj podarilo presadiť. No a potom možno, že boli nejaké e, jedna, dve delegácie, ktoré chceli uviesť e, finančné nariadenie, ale možno, že by sa tým otvorili niektoré dvere a potom mali byť e, ešte odvolávky na právne dokumenty, články 23, 21 až 23 medziinštitucionálnej dohody, ale musím povedať, že to je dosť absurdné správanie po dosiahnutí e, dohody. Ja chcem pripomenúť, že sa nám nepodarilo e, prispôsobiť sa e, Lisabonskej zmluve kvôli práve konfliktom s radou. To znamená, že všetky ustanovenia Európskej zmluvy zostanú v platnosti okrem tých článkov, ktoré sú už e, neaktuálne kvôli e, Lisabonskej zmluve. A potom e, jednostranné postupy rady vo vzťahu z 0,03 požiadavkami alebo taktiež otázka kvalifikovanej väčšiny. Vieme, že sú tu rôzne právne interpretácie jednotlivých inštitúcií, ale potom to prehlásenie jednostranné e, rady na základe požadoviek niektorých delegácií, no neviem. Ale potom namietať, aby sa vôbec uvádzali tieto e, oceky, ktoré sú súčasťou dohody a teda sú e, platné, to je skoro až smiešne. E, Tak ako povedal Konrad Adenauer, v politike e, sme všetci pod e, tým istým nebom, ale zjavne máme ten istý horizont. Takže to som ešte chcel e, zdôrazniť. Je to tak. Takže pán predseda, v konečnom dôsledku chceme dať ITERu šancu. A ja mám pocit, že väčšina tohto výboru aj parlamentu to chce. My máme takýto e, výsledok, ktorý sme dosiahli v troch e, etapách. To bolo jediné možné na zaručenie financií a e, naozaj my sme konali v záujme parlamentu, ktorý je rozpočtový orgán. Takže toto je teraz obhajiteľný kompromis podľa mňa. A E, rada a parlament sme predložili konkrétny návrh komisie vo vzťahu s 360 miliónmi a mm, mali by sme sa asi vyhnúť e, tým rozdielom pri napríklad joint undertakings a tak ďalej. Takže pred návrhom rozpočtu kde bude aj tých 360 miliónov, by sme sa mali ešte pozrieť na to, na čo sme sa tu dohodli. Ja chcem povedať, že my sme naozaj rešpektovali všetky relevantné dokumenty, takže možno, že e, sa trošku skoordinovať predtým, predtým, aby, e, teda, aby, aby sa komisia necítila ohrozená e, vo vzťahu so svojím právom iniciatívy. A ešte jedna vec chcem povedať, že predseda nášho výboru, výboru e, navrhuje dva ústne pozmeňujúce návrhy, kde by sme ešte raz e, hovorili, čo si myslíme o vyjednávacej stratégii e, rady a taktiež, že chceme dobrú koordináciu rozpočtových orgánov a ešte, ak dovolíte, tak sa chcem výslovne poďakovať polskému predsedníctvu, ale aj e, ministrovi, pretože naozaj to rokovanie nebolo jednoduché a oni sa e, pričinili o ten dnešný výsledok. Takže naozaj veľa vďaka. Merci, mon cher. Ďakujeme. Mm, tento výsledok naozaj je ten najlepší alebo najmenej zlý, aký sme mohli získať v tejto ťažkej agende. Spomínate si, že minulý rok sme boli blízko k dohode v trialogu, ale nepotvrdilo sa to. Bolo to v komplikovanejšom kontexte, pretože tam boli iné požiadavky spojené s touto agendou. Tentokrát sa to dalo preskúmať relatívne rýchlo. Ako povedal náš spravodajca, parlament dosiahol to, že táto dohoda neovplyvňuje výsledok rokovania k rozpočtu 2013. A teda nehovoríme o presných líniách, ako dôjde k opätovnému nasadeniu, naopak. Máme manevrovací priestor, ktorý je veľký v diskusiách o rozpočte 2013. Nebudeme otvárať ani rokovania o rozpočte 2012, to je skončené. A Zhodneme sa na tom, že nebude žiadna ďalšia perspektíva finančného výhľadu k tomuto tému do konca súčasného rámca. Karl Aglund požiadal slovo. Ďakujem, pán predseda. Len stručne najskôr dovolte mi vzdať hold nášmu vynikajúcemu spravodajcovi a ostatným účastníkom trialógu. A ja si myslím, že toto riešenie a tento výsledok je ten najlepší možný v tejto ťažkej situácii. Nie je tajomstvom, že ja som sa snažil chrániť hlavne výskumné programy v maximálnej možnej miere. A toto riešenie podľa nás vytvára príležitosť, aby sme boli čo najúspešnejší, tak ako sa to týka aj rozpočtu na ďalší rok. A myslím si, že máme dôvod akceptovať toto riešenie, pretože žiadne iné v tomto čase nemáme. To je všetko, pán predseda. Ďakujem, pán Hartong. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku na pána spravodajca spravodajcu, povedal, že sú tu rozličné interpretácie a právne obmedzenia. Komisia a rada dostali otázky hlavne k tejto téme a na základe zmluvy jednohlasno sa vyžaduje. A v bode B spravodajca povedal, v roku 2012 Rada, Parlament a Komisia súhlasili s, s možnosťami poskytovania tohto financovania. Takže čo myslí, je to, že počas stretnutia trialógu na konci decembra bola jednohlasnosť zo strany Rady. Ale otázka je, či tu boli nejaké rozdiely v názoroch. V poriadku, môžem vám odpovedať hneď. Trialóg, ako z definície vyplýva, je rokovanie medzi zástupcami troch inštitúcií rozpoč- dvomi rozpočtovými za prítomnosti komisie, ktorá zohráva úlohu takého rozhodcu alebo sprostredkovateľa predsedníctvo každej delegácie vie, aký je mandát rokovania, ktorý má k dispozícii. Vy ste nám dali mandát na rokovanie my vám z toho skladáme účty. A potrebujeme hlasovať, aby sme vedeli, či sme dobre rokovali. Polské predsedníctvo bude vzdáva, podávať účty, alebo teda hovoriť o výsledkoch rokovania. Pokiaľ ide o, o radu, tam je potrebná jednohlasnosť, pokiaľ ide o parlament, potrebujeme jednoduchú väčšinu v rozpočtovom výbore, potrebujeme kvalifikovanú väčšinu v plenárke. Pani Hercog. Elnök úr, engedjék meg, hogy nagyon röviden hozzászóljak az ipari bizottságban. Ďakujem pekne. My naozaj venujeme veľkú pozornosť tejto téme a ja chcem zablahoželať spravodajkyni. Chcem všetkým pripomenúť, že tu nejde iba o, o víťazstvo, ale aj o víťazstvo vedomostnej Európy. Nám sa podarilo zrealizovať projekt a ja musím povedať, že aj v roku 2013 sa nám toto isto podarí dosiahnuť. Takže je to taká zriedkavá situácia, kedy sú všetci spokojní. ITER aj tá druhá strana Très bien, nous travaillons. Dobre, takže v takomto duchu budeme pracovať. Pán Hartong, chcete zareagovať? Nie, najskôr Reimer, ale e, týmto uzavrieme e, otázky pána Hartonga a potom Helga. Ja už som naznačil, preto e, potrebujeme to nové úvodné ustanovenie, prečo to navrhujeme pri úprave medziinstitucionálnej dohody na základe Lisabonskej zmluvy sme stretli s rôznou právnou e, interpretáciou rady a parlamentu, teda ako je to e, s tou e, revíziou, ktorá je nižšia ako 0,03 HDP. A potom je tam e, ešte aj politická dohoda a e, v minulosti sa e, povedalo, že pri takýchto e, adopciách pod takouto hranicou je to kvalifikovaná e, väčšina a nad touto hranicou je to, e, musí to byť jednomyselne. No a potom sa definuje jednomyselnosť. No a rozdiely v interpretácii boli v tom, či ide o primárne právo. A ja myslím, že sa to nedá takto jednoducho zamiesť e, pod stôl. A rada potom vysvetlila, že tak či tak v budúcnosti to bude jednomyselnosť. Ani Európsky súdny dvor nám v tomto nepomôže. Je tu totiž to jednostranná viazanosť. Ja teda čakám na tie projekty, kde e, e tie krajiny, ktoré žiadali jednomyselnosť, e, budú zúfale, pretože nejaká iná e, krajina možno, že takúto e, jednomyselnosť e, vyprovokuje, bude požadovať a potom budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu, e, Európa nebude môcť takto e, fungovať. Takže presne toto chceme odzrkadliť v tomto úvodnom ustanovení. A videli sme to aj pri rozpočtovom konaní. Kvôli takejto situácii a taktiež otázka zastúpenia členských krajín. E, politické rokovanie sa ani nekoná, ide o obsah, o, o, o čísla a viac ich nezaujíma na rade. A ja si myslím, že my ako rozpočtový orgán naozaj máme isté práva a e, ITER je dobrý príklad, pretože už dlhé roky e, e, rokujeme a e, naozaj má to obrovský dopad aj čo sa týka ľudských zdrojov. Ďakujem pekne. Pán Hartong, pýtate ešte raz slovo. Ďakujem pekne. Predpokladám, že tieto otázky boli položené aj komisii a rade a oni by sa mohli tiež e, právnicky fundovanie k tomu vyjadriť. Ide o to vypočuť si názor právnej služby a myslím, že obidve aj e, rada, aj komisia potvrdili, ako dôležitá je jednomyselnosť. Ja sa preto pýtam, či v rámci zmierovania v decembri sa Polsko vyjadrilo v inom zmysle. Budeme prekvapení? Pán Hartong, e, vôbec e, takto otázka nestojí. Už pred rokom bolo posky, boli poskytnuté právne stanoviska, to už je skončené, ale čo vieme teraz, e, aby sa e, mohla uplatniť dohoda e, dosiahnutá počas trialógu? Potrebujeme hlasovanie s kvalifikovanou väčšinou na pôde Európskeho parlamentu a rada si myslí, že potrebujeme jednomyselnosť. Takže ak budeme mať kvalifikovanú väčšinu, v Európskom parlamente. Ak e, rada e, bude hlasovať jednomyselne, tak to bude e, prijaté. Ak nebude jednomyselnosť, tak to neprejde. Rada bude tvrdiť, že nesúhlasia a tá právna diskusia je ukončená. Rok 2013, to je posledný rok viacročného finančného rámca a potom prichádza ďalší rámec a ešte rokujeme o, o právnom, právnej podobe. Reimer. Ešte predsa niečo dodám. Ja to taktiež hovorím jednoznačne. Ani e, nielen rada e, musí e, byť súčasťou hry, pretože boli pri trialógu tie e, druhé, dr- tá druhá a tretia etapa vo vzťahu s ITERom. Ak rada je neschopná, tak nie je to naša úloha, aby sme to stále e, opravovali alebo maskovali. Ďakujem pekne, Helga Trupel. Aj keď Reimer teraz povedal, že rada sa trochu pohla, aj polské predsedníctvo bolo nápomocné, aj tak e, som skeptická ako väčšina, povedal to aj Reimer teda skeptická, čo sa týka toho všeobecného postupu rady vo vzťahu s nami, s parlamentom. A e, naozaj nie je dôvod, aby sme sa veľmi optimisticky pozrali do budúcnosti, pretože keď sa pozrieme e, na to, čo sa napríklad stalo v Berlíne, tam sa jasne povedalo, že naše spoločné prehlásenia alebo naše dohody, to už e, nás v Berlíne nezaujíma, pretože peniaze už nie sú a koniec. Takže to nie je férové správanie, alebo nie, je to, nie sú to férové vzťahy medzi inštitúciami. Ja nepatrím e, do klubu, ja si myslím, že tieto peniaze mohli byť lepšie využité pri projektoch, ktoré e, krátkodobejšie podporujú nové e, energie, nové technológie, nové pracovné miesta, pretože to je súčasťou strategie stratégie EU 2020 a teraz e, je odsunuté na roky 2030, 40. V súčasnej kríze to naozaj nie je najšťastnejšie politické rozhodnutie, ale ja už som to často povedala, viem, aké sú väčšiny, aj keď to lutujem, ale beriem to na vedomie ale e, opäť je jasné, že zelení nebudú s, týmto, s touto dohodou súhlasiť. Ďakujem, Helga. Chápeme. Ivano Kalfin. You, uh, to... Ďakujem pekne. Chcem iba povedať, že blahoželám Reimerovi za vyjednávanie, za dosiahnutý výsledok. Vieme, ako sme začínali, stanovisko bolo veľmi odlišné, ale problémy budú s tými 360 miliónmi v roku 2013. Už teraz vieme, že nechceme mm, začať o tom rozhodovať pred e, tým, ako sa bude hovoriť o rozpočte na rok 2013. Takže od tejto sume sa rozhodne až, keď sa bude rozhodovať o rozpočte na rok 2013, ale musíme byť veľmi opatrní. Bude to návrh komisie, teda ako, ako to e, zorganizujeme, odkiaľ prídu tieto peniaze. Ja ešte raz chcem zopakovať následovné. Nie je dobré e, prerozdeľovať prostriedky, ktoré boli určené spoločným e, joint undertakings alebo siedmomu rámcovému e, programu. Ja myslím, že by sme e, o tom mali hovoriť. Je to dobrý výsledky, výsledok, konečne je to trošku jasnejšie vo vzťahu s ITERom, pretože nás čaká ďalší viacročný finančný výhľad a nevieme zrovna, ako to bude vyzerať s financiami. Ďakujem pekne. Týmto končíme túto rozpravu. Navrhujem, aby sme teraz hlasovali. Časovo to vychádza. Takže budeme hlasovať o ITER a o tých ďalších bodoch a potom ešte dokončíme e, zvyšok dnešného programu. Takže pri ITER navrhujem unblock hlasovanie o správe Reimer Böge, tak ako teda v pozmenenej podobe tými dvoma ústnymi pozmenujúcimi návrhmi. Máte ich k dispozícii. Všetci súhlasia s unblock hlasovaním. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Štyria. Ako nie. Inge je za. Inge, už nepočítame tak, tak e, sme si na to už zvykli na tomto výbore. Dobre, takže dvaja proti na tejto a dvaja proti na druhej strane. Kto sa zdržiava hlasovania? Nik. Ďakujem. Veľká väčšina za. Teraz. Teda ešte blahoželám spravodajcovi. A v pléne sa bude hlasovať budúci útorok a preložené do, ďalších, do všetkých ostatných jazykov to bude popozajtra e, pardon, pozajtra E, takže budeme môcť hlasovať e, v útorok. Teraz ďalšia správa Reimera Bögeho. Mobilizácia fondu Solidarity pre Španielsko a Taliansko. Jedno jediné hlasovanie? Áno. Ale chcem povedať, že je tu chyba. Je to, je to technická záležitosť. Je to v návrhu uznesenia, tretí odsek. Je to automatický odsek, ktorý sa e, inak uplatňuje, ale nie v tomto prípade. Takže pri hlasovaní prosím vymite tretí odsek. Takže kto je za túto správu? Ďakujem aj spravodajca, ktorý to stiel pred odchodom, kto je proti, pána Hartong, kto sa zdržiava hlasovania, e, pani Vertman. Je to schválené, blahoželám spravodajcovi. Opravný rozpočet číslo 7 z roku 2011, Je jedno jediné hlasovanie. Je to správa Sidónie, nie je tu, ale je za, takže kto je za? Ďakujem pekne, kto je proti? Jeden, kto je proti? E, kto sa zdržiava hlasovania? Nik, je to schválené. Teraz e, memorandum o porozumení s Gineou Bissau rybolov. Dvakrát sme o tom diskutovali. Dve hlasovania. Poprvé schválenie tohto memoranda v oblasti rybolovu, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Jeden, kto sa zdržíva hlasovania. Nik. Schválené. Teraz e, takto pozmenené stanovisko. Kto je za? proti, 1 za hlasovania nik. Konzistentné, rovnako v obidvoch prípadoch to dopadlo. Teraz správa Barbara Matera, mobilizácia fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Južné Tyrolsko, a budovanie, ale sú to dve rozličné správy. Nie, jedna jediná správa to je. Takže sú tu pozmeňujúce návrhy. Máte hlasovaciu tabulku, hlasovací zoznam, tie zmeny. <clears throat> Návrh číslo 3 liberálov. Spravodajca je za, spravodajca je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Socialisti sú proti. 4, 5. Kto sa hlasovanie hlasovania? Schválené. Návrh e, číslo 4, spravodajkňa proti. Kto je, pro, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Peťka, pani Vertman je za. E, kto je za? Kto je proti? Kto zdržiava hlasovania? 1 schválené. Návrh 6, liberáli, spravodajca proti, kto je za, proti. Musíme si to spočítať. Ešte raz, kto je za šestku? Šestnáct, kto je proti? porazený. Šestka je schválená. Sedmička, rovnaký e, autory, kto je za. Kto je proti. Iba socialisti, kto zadržíva hlasovania, schválené taktiež. Je to zábavné. E, podpora nie je rovnaká. Jednotka, kto je za. Proti Tí istí, kto sa zdržiava. Schválené. Dvojka, pani Vertman, kto je za? Mnohí proti. Liberáli tentokrát, e, piati, šiesti. Kto sa zdržiava hlasovania. Jeden. Schválené. Takto pozmenené konečné hlasovanie, kto je za? Proti. Dvaja, kto sa zdržiava hlasovania? Nik. Áno, James sa zdržiava hlasovania. Je to schválené. Teraz e, prevody. Iné inštitúcie, predtým ako sa náš spravodajca pre e, rozpočet komisie vráti do budovy. Helga, chcete e, povedať niečo o týchto presunoch? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Je tu požiadavka mm, Európskeho súdneho dvoru. Mm, e, e, ja už som prezentoval transfery mm, z súdneho dvoru počas posledného stretnutia. Týka sa to záverečných operácií, keď súdny dvor by chcel využiť nevyužité prostriedky zo svojho rozpočtu na jednorazové platby na akvizíciu vlastných budov. Celková čiastka 5,4 miliónov eur už som vyjadril pohybnosť ohľadom tohto transferu minule, pretože sa nazdávam, že s na súčasnú napätú situáciu, rozpočtovú situáciu v členských štátoch bolo by byť užitočné vrátiť nevyžitú prostriedky členským štátom. Avšak podľa všetkého členské štáty mm, nepotrebujú tieto prostriedky. Rada schválila transfere a preto odporúčam, aby aj my sme schválili tento transfer. Ďakujem. Très bien, Ďakujem pekne. Kto je za tento presun? Teda tri e, presuny unblock, to je proti. To sa zdržiava hlasovania. Ďakujem pekne. Je to schválené. Teraz ešte opäť spravodajkyňa. E, chceli by použiť prostriedky na e, predplatenie mm, e, mm, predplat, nájmu a ďalšie zariadenia mm, vo výške 160 tisíc a odporúčam, aby sme mm, nebranili tomuto. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Nik. Takže tento prevod je schválený. Európska e, služba pre vonkajšiu činnosť, opäť spravodajkyňa. Pokiaľ ide o budovy, Viete, že je tu e, e, e, problém s budovou Montvy, ale v každom prípade sa to predsunulo na budúci týždeň, bude sa to riešiť pondelok, nebudem sa k tomu vyjadrovať. A posledný transfer od parlamentu týka sa navýšenia o výške 3,2 milióna eur rozpočtové linky pre IT Zdôvodne sa to potrebou e, reagovať na uznané potreby z hľadiska infraštruktúry informačných technológií, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska fungovania inštitúcie vrátane e, e, čiatočnej reakcie na potreby z roku 2012 a potreby reagovať na evolúciu infraštruktúrnych projektov tým, že sa posilní alebo predlží trvanie externej pomoci Týka sa to telekomunikačných e, linií 2350 e, ako aj e, riadku 320. Odporúčam, aby sme tento prevod schválili. C8, ale James sa hlasil slovo. Uh, Justin Mike. Chcel by som uh, vedieť, čo to je e, za datové centrum v Bruseli. E, je to položka, ktorú e, kontroluje parlament, je to systém zvonku, na aký cieľ slúži. Madame le rapporteur. Pani spravodajkynia. Poprobujem vás, aby ste zopakovali, ste to, nepochopil som celkom dobre. Videl som, prečítal som zdôvodnenie a kladiem si otázku E, e, e, migrácie infraštruktúry do datové centra do Bruselu. Čo to je za orgán, aký má štatút, kto to všetko prevádzkuje. Možno, že máte na to nejaké logické vysvetlenie. Dúfam, že niekto zo správy parlamentu je prítomný a môže zodpovedať túto otázku. Takže je tu zastúpená administratíva, pán riaditeľ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o inštalácie, ktoré sú mimo e, našich e, hlavných priestorov. Ide o, záložné systémy. Takže e, snažíme sa vybaviť tento, toto nové stredisko, aby sme mohli zvládnuť všetky služby, ktoré sa na nás valia, pretože Eh, ale ide o, o obvyklých eh, subdodávateľov. Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať o C8 prevode. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Nik? Je to schválené. Už žiadne ďalšie prevody, Helga? Dobre, pretože všetko, čo sa týka nehnuteľnosti, o tom budeme eventuál, eventuálne hlasovať budúci pondelok po diskusii. Teraz sa obraciam na e, ďalšiu spravodajkyňu Sidóniu. Ide o prevody súvisiace s rozpočtom komisie. Nech sa páči, máte slovo. You, have... Ďakujem, pán predseda. Máme tu viaceré prevody. Podobne tomu ako sme to, e, o tom hlasovali e, predtým. Myslím si, že tu nie je možné e, e, niečo zablokovať, lebo nemôžeme hlasovať e, en blok, pretože každý e, e, prevod sa týka inej situácie. E, Navrhujeme, aby sme postupovali individuálne. Prvý transfer D28 týka sa toho mobilizácie e, Európskeho globalizačného fondu keďže som prišla neskoro na výbor, neviem, či ste už schválili správu. Myslím si, že áno, v takom prípade nevidím dôvod, aby sme otáľali s tým, alebo by sme zablokovali tento transfer. E, odporúčam, aby sme to schválili. Ďakujem pekne. Takže kto je za 28? Proti? Kto sa zdržíva hlasovanie? Ďakujem, je to schválený. Prevod 48. Tento prevod súvisí s dohodou, e, ktorú sme dosiahli v rámci zmierovacieho konania. A síce ide o návrh komisie e, e, čiastku 69 miliónov, takmer 300 tisíc z MPU a stole pre ľudské práva, aby sme to prevedli na e, opatrenia, ktoré sprevádzajú e, e, opatrenia v sektore banánov. Zrejme si spomínate tieto sprievodné opatrenia ešte z roku 2010. Mali sme zmierovacie konanie, schválili to všetky inštitúcie a bola taká predstava, že niektoré prísluby by sme splnili skôr už tento rok. Ide E, o, o dohodu v plene a odporúčam, aby sme aj toto schválili. Bien, je merci. Ďakujem pekne. Takže to nadvezuje na tú dohodu o delegovaných aktoch a vyriešime tú otázku banánov. Takže kto je za tento prevod? Proti? Kto zdržíva hlasovania? Schválené. Potom prevod 50. E, Tento prevod súvisí e, s tým, že niektoré, došlo k priťahom pri realizácii niektorých projektov v oblasti e, spolupráce s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu. A návrh tohto prevodu spočíval v tom, aby táto úverová linka sa použila v rámci DCI Ide o čiastku 4 miliónov. 4 milióny, nevidím e, e, žiadne prekážky, žiadny problém. To je za prevod 50. Proti. Za zdržíva hlasovania. Schválené 51. Aj toto, e, prevod 51, súvisí s úpravou, pokiaľ ide o zodpovednosť DG Regio, ide o doladenie, nevidím tu žiadny problém. Kto je za pravod 51? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Je to schválené. 52. Tento prevod E, vyžaduje komplexnejšie vysvetlenie. Ja som si vymenil e-maily s generálnym riaditeľstvom pre rozpočet aj ohľadom tohto prevodu. Dovolím si vás informovať o obsahu našej korespondencie. Tento prevod zase súvisí s, s dohodou zo zmierovacieho konania. Zrejme si spomínate, že komisia e, e, v 6 požiadala 500 50 miliónov prostriedkov navyše. V zmierovacom konaní sme e, e, dohodli, že v roku 2011 e, uvoľníme 200 ako nové prostriedky a sú tu ešte určité potreby, ktoré nie sú pokryté novými prostriedkami. Preto máme tu prvo DEC 52. Ide o 600 miliónov a v prílohe je celý rad riadkov, ktoré sa zredukovali s tým, aby sme získali tieto prostriedky. Pripomínam, že súvisí to s e, potrebami plateb e, do Európskeho sociálneho fondu som sa oboznámila so všetkými e, položkami s tým, aby som spolu s komisiou pochopila, aké to bude mať dôsledky z hľadiska realizácie programov, odkiaľ pochádzajú prostriedky. Vo väčšine prípadov ide o E, odloženie platieb do januára. Čiže z praktického hľadiska komisia identifikovala určité e, programy, položky, kde je možné e, odročiť platby až do januára. Ako si uvedomujete, nie som veľkou zastankyňou takýchto riešení, ale je to dôsledok dohody zo zmerovacieho konania a som povinná vás informovať, že E, to znamená ďalšie pnutie v roku 12, e, ale keďže nie som tu spravodajkynia, nepovažujem e, za vhodné vyjadrovať sa v roku 2012, ale musíme sa k tomu ešte vrátiť. Tu treba hľadať nejaké riešenie. Dovolte, aby som pokazal na niektoré podrobnosti, konkrétne položky, ktoré, niektoré z ktorých súvisia s migračnou a azylovou politikou, čiže budú uhradené v januári 2000, povedal 11, ale zrejme myslel 12 e, chcem sa opýtať príslušné odbory generálneho rediteľstva, ako sa rozhodujú, čo sa odročia, čo nie. Chápem, že nie je to jednoduchá otázka, čo e, platobná agentúra uhradí ako prvé a potom mm, druhé. A dostalo sa mi vysvetlenie, že pri najmenšom v oblasti štruktúralnej politiky e, uhradzujú to podľa toho, kto to skôr požiada. Čiže najprv e, uhradia tie faktory, ktoré prídu skôr a neskôršie sa uhradia začiatku e, rokov, rokov 2012. Ale ak by ste mali nejaké otázky navyše, kolegovia, Myslím si, že komisia by vám zrejme vedela poskytnúť informácie navyše, ale E, e, mne to vysvetlili, že proste e, dôjde k určitým priťahom pri uhradzaní u faktúr. Efektívno. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Áno. Vyplýva to z dohody, ktorú sme doho- dosiahli pri zmierovaní a taktiež z posledného hlasovania v pléne. Niektorí sa hlasia o slovo. Pán Hartung, najskôr nech sa páči. Voorzitter, ik ben blij dat uh, Vážne pán predseda, som veľmi rád, že pani spravodajkynia toto všetko eh, nastolila. Eh, hovoríme o číslach na budúci rok a potom eh, uvidíme, či to dokážeme uhradiť. Myslím, že tento prístup je nás znepokojúci, pán Frank. Budem veľmi stručný. Chcel by som požiadať komisiu, aby sa vyjadrila k dôsledkom. Pokiaľ si spomínam, 550 miliónov bolo menšie číslo a porovnaní s našimi odhadmi v prípade e, opravného rozpočtu. A teraz máme 550, takže ja by som schválil tento rozpočet, ale otázka znie, či to stačí na to, aby sme e, splnili požiadavky Európskeho sociálneho fondu a ďalšie, ďalších prioritných oblastí. Do akej miery to posilní e, napätie v roku 2012? Či máme E, celkový odhad e, dopadov. Čiže mohla by nám komisie vysvetliť, čo to znamená z hľadiska implementácie programov a dodatočných pnutí v roku 2012. Áno, ide o backloading, takže sa odloží na začiatok budúceho roka, teda sa odložia tie platby, ktoré sa nedajú uskutočniť e, teraz. Komisia chce odpovedať, ale ešte predtým Helga. Ďakujem, pán, Ďakujem, pán predseda. Rada by som sa k tomu tiež vrátila. Keď som e, čítala materiály a počúvala Sidoniu, že to nie je to isté. Chcela by som sa opýtať komisie. Po tom, čo ste vyčerpali všetky možnosti na presun 600 e, miliónov eur, je to e, v súvislosti s tým, že odkladáte úhrady, ako povedal pán predseda Lamassur, alebo ide o to, že nejaké prostriedky sa z nejakých dôvodov nevynaložili. Čiže rada by som sa zorientovala, pochopila. A takisto počas zmierovacieho konania mali sme rozsiahlu diskusiu ohľadom toho, či komisia nájde prostriedky, ako to e, uvodzala rada, alebo nie. Či je tu nejaký dôkaz toho, že prostriedky chýbajú. A to môže e, tiež e, znamenať, že v roku 2011 sa to nevyplatí a preto sa to e, odloží až do januára. A pre mňa je veľmi dôležité zistiť, čo sa tu deje. Bolo by som vám vďačná za vysvetlenie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Treza, za komisiu. Boli vám položené veľmi presné otázky. Ďakujem pekne, pán predseda odpoviem na otázky. Komisia nemôže využiť viac platieb, ako je povolené v rozpočte, v popravnom rozpočte číslo 6. nižšie sumy pre posledné alebo nové platby boli autorizované, takže komisia sa snaží čo najlepšie využiť disponibilné platby, aby sa splnili tie zostávajúce požiadavky pokiaľ ide o Európsky sociálny fond, tam sa to odhaduje na 1,5 miliardu. Niektoré 450 miliónov približne sme našli v opravnom rozpočte číslo 6. Týmto transferom asi 600 miliónov ide do Európskeho sociálneho fondu a teda tu zostáva bilancia akých 450 miliónov, ktorá ešte nie je pokrytá. Takže najskôr k transferom. Čo je to tých 600 miliónov? To sú uh, platu, viazané rozpočty na platby ktoré sa týkajú všetkých oddelení komisie a identifikovalo sa to ako platby, ktoré buď sa nevyužijú do konca roka, alebo je tam vysoké riziko, že sa nevyužijú do konca roka. Preto transfery a teda navrhuje sa, aby sa tieto transfery využili na riešenie zostávajúcich požiadaviek Európskeho sociálneho fondu a teraz tých 450 miliónov, ktoré zostávajú Časť implementácie hlavne pre sociálny fond a regionálny rozvojový fond, tu sa to implementuje do konca roka. Ak nejaké z týchto prostriedkov, z týchto pladieb neprejdú v regionálnom rozvojovom fonde do konca roka, tá komisia sa pokusí využiť zvýškové platby na financovanie časti zostávajúcich požiadaviek Európskeho sociálneho fondu. A teda toto sa týka hlavne konvergen- konvergentných cieľov a niektoré potreby sociálneho fondu sa e, pokryjú týmto opätovným nasadením. Komisia to môže urobiť interne. Ale je skutočne možné, že čas potrieb sa nepokrie a teda sa tým zvýši dopyt po platbách v roku 2012 a v tom slávnom rozpočte roku 2012 tam bude proste viac potrieb, ako komisia argumentovala v zmierovacom konaní pre rozpočet, k, sa vytvoria alebo vzniknú nejaké ťažkosti koncom budúceho roka kvôli nedostatku v platbách ale bude sa to zvažovať v priebehu roka 2012. Bude sa monitorovať implementácia a budú sa identifikovať dostatočné potreby, ktoré neboli pokryté v priebehu roka. Ďakujem. Ďakujem, Goran. Prepačte, ale zabudol som ešte na jednu otázku medzi tými rozpočtovými riadkami, ktoré sa týkajú Európskeho sociálneho fondu som čakal dodatočne, aký ďalší riadok na Palestínu. V smerovacom konaní sme viazané rozpočtové prostriedky naplnili, ale tiež sú potrebujeme naplniť platby. A pred niekoľkými dňami som sa dozvedel, že sú tam napríklad platy učiteľov v utečeneckých táboroch v Palestíne, ktoré sa ne, nedokážu proste zrealizovať. Takže transfery aj pre Palestínu by sme čakali. Ja nevidím ich tu. Môže komisia toto komentovať? Pán Preza? Áno. Čo sa týka pomoci Palestíne, nie sme si vedomi nedostatku prostriedkov, pretože mm, máme prostriedky v príbuznej položke alebo v kapitole, takže v prípade potreby môžeme to e, e, reorganizovať. Nie som si vedomý toho, že by sme mali nejaký nedostatok plate e, z, roku, z rozpočtu tohto roku. Nie tak, takže ja chápem vašu odpoveď správne. A odpovedáte Goranovi Fermovi v tom zmysle, že prostriedky, ktoré sa schválili v zmierovacom konaní, budú k dispozícii. E, neriešia sa v tomto prevode, pretože na toto nepotrebujeme prevod. Dobre, pán Artong má otázku. Ešte posledná. Áno, iba posledná otázka. Mm, reagujem na to, čo tu odznelo, ak som správne pochopil e, e, rozpočet rok 2012 sa prekročí ešte pred začiatkom tohto roku. pred začiatkom roku 2012. No. <laughs> Nie. E, posunieme v roku 2012 výdavky, ktoré sa mali urobiť v roku 2000 alebo zrealizovať v roku 2011 a potom uvidíme. Dobre, takže po tomto vysvetlení, pani spravodajkyňa, ste za tento prevod? E, odporúčam, aby sme e, zahlasovali za tento prevod. Mala by som reagovať na konkrétnu otázku Helgi Trupel a pana Hartonga. E, otázka pani Trupel. Naozaj je tu určitá kombinácia. Jednak je tu uh, uh, omeškania a nie, neplnenie Mal e, som vymenul údajov z komisie o tejto otázke vo v pôvodnom e, prevode e DEC 53 je naznačené, kde sa prostriedky neminuli. Bohužiaľ, to nie je značná časť celej sumy. Je možné podľa jednotlivých položiek zistiť, kde sa nevynaložili všetky prostriedky a preto uh, vznikla predstava o tom, že nevyžité prostriedky sa presunú na financovanie Európskeho sociálneho fondu. Podľa mňa to nie je sporná záležitosť a preto som eh, poukázala na to. Eh, myslíme si, že problematické je eh, omeškanie s platbami. A súvisí to s tým, čo povedal pán Hartong či je to dobré rozpočtovanie? Povedal som už predtým, že nie je to dobré rozpočtovanie, ale e, e, e, členské štáty nám poskytli určité prostriedky, ktoré nechceli ešte dodať 200 miliónov peniazy navyše. A polnoci sme stravili očakovaním toho, že členské štáty nakoniec pochopia, že treba ešte E, presunúť prostriedky e, na platby v roku 2011. Na budúci rok sa k tejto otázke vrátime. Sú tu e, povinnosti očakávania najvyššie zo strany Európskej únie a členské štáty nie sú ochotné poskytnúť prostriedky, čiže nie je to trvalo udržateľná situácia a je to dané tým, že členské štáty nie sú ochotné svoje prísluby podporiť dostatočným zdrojom finančných prostriedkov. Pán, pán Godmanis. Social... Veľmi stručne, prečo e, e, tá takáto situácia, prečo mm, práve v sociálnom e, fonde sa platí tieto prostriedky, ide o subprojekty a preto plnenie tam bolo vyššie ako foldom vo fonde regionálneho rozvoja. Myslím si, že treba podporiť návrh pani spravodajky, nie? spravodajkyne pretože e, e, inú možnosť nemáme. Ak e, nesplňujeme požiadavky voči sociálnemu fondu, postavia nás pred súd. Ale spomínate si, že v rozpočte komisie jednu miliardu skratili v platbách. Nie pre sociálny fond, ale pre konkurencieschopnosť pre vyspelé krajiny a my sme to nemenili. A preto to vyzerá tak, že e, budeme mať i hneď od januára e, opravný rozpočet, ako povedal pán Levandovský. Čiže z politického hľadiska to vyzerá pekne, rozpočet sa nie najvyššie, ale e, keď sa pozrieme na viac finančný, viacročný finančný rámec, myslím si, že tam budú ďalšie účty, ktorých platba sa neskoruje, ale teraz koncom roka nie je možné nepodporiť tento prevod. Ďakujem. Naozaj táto poznámka má zmysel. Takže s týmito upresneniami, ktoré boli užitočné, užitočné naša spravodajkynia navrhuje, aby sme schválili tento prevod. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Schválené. Takže ešte nám zostáva 53, pani spravodajkynia. E, prevod 53 sa týka úpravy e, clearingu účtov, rekonciliácie účtov. Zrejme poznáte e, túto položku, ktorá vždy zostáva pod e, otáznikom. Teraz vieme, že treba tu urobiť pozitívnu korekciu na prospech členských štátov, čiže ďalších 66,4 milióna eur. To bude spolu 338,9 miliónov eur a sú tu e, e, skrytí v rôznych e, položkách. Chcel by som spomenúť, že súvisí to s výdavkami na polnohospodárstvo. Najväčšia redukcia sa týka intervečného uskladnenia obilnín takisto e, e, otučneného mlieka a podobne. Všetky títo e, platby nie sú diferencované. To znamená, že platby sú vo výške viazených prostriedkov a nevidím žiadne prekažky, ktoré by branili schváleniu. Ďakujem. Takže to je ten to vyrovnanie účtov v polnospodárstve, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Tým pádom sme skončili hlasovanie. Ďakujeme pani spravodajkyni. A teraz tu máme ešte dva body výmeny názorov. Osmička, návrh pani e, Wertmann. Ide o štatút súdneho dvora EÚ, pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. V marci tohto roku Súdny dvor Európskej únie e, e, e, navrhol viaceré zmeny stanov a podľa Lisabonskej zmluvy najprv parlament a rada musia to bežným legislatívnym postupom schváliť. Týka sa to rôznych opatrení troch súdov, jednak súdneho dvoru, takisto súdu pre verejnú službu, a ide o zjednodušenie a urychlenie e, konania. Takisto týka sa to aj personálnych zmien, e, čo e, samozrejme znamená vyššie náklady a je to má dôležité z hľadiska rozpočtu. Jednak súd navrhuje dodatočnú funkciu podpredsedu Európskeho súdneho dvoru. Zdôvodňuje to tým, že ide o zvýšenú pracovnú zaťaž predsedu, ku ktorej došlo v ostatnom čase E, neznamená to, že e, e, predseda je príliš unavený, ale je tak zaťažený, že nedokážu včas vybaviť príslušné veci. Okrem toho, niekedy sa čaká viac ako rok na vybavenie vecí. Samozrejme, je to nepriateľný stav. Dodatočné náklady predstavili 38 tisíc 000 E, eur. Zahrňa to aj platy, aj rôzne kompenzácie. Ďalšia dôležitá vec je to, že súdny dvor e, navrhuje e, o 12 pozícií zvyšiť počet súdcov. Argumentuje tým, že je tu určitá nerovnováha napríklad počet nevybavených vecí rok čo rok sa zvyšuje a to znamená, že to nezabezpečuje potrebnú e, účinnosť práce. E, treba veľmi dlho čakať na rozhodnutia. Napríklad koncom roku 2010 bolo nevybavených e, veľký počet prípadov. Je tu veľký, tento počet rastie. Takisto e, súdny dvor vychádza e, e, z toho, že počet nápadov bude ročne sa zvyšovať, pokiaľ ide o dodatočné navrhy v prvom roku pôjde o 16 miliónov a na sledujúcich rokoch približne 13,6 miliónov. Samozrejme to ovplyvne rozpočtovú situáciu vzhľadom na napätú situáciu v členských štátoch. Na prvý pohľad sa zdá, že je to e, nepriateľná čiastka. Na druhej strane e, treba zvážovať nasledovne, keď e, e, e súdny dvor nebude v primernom čase vybavovať veci, to bude znamenať neúčinnosť súdnej moci a to môže znamenať ešte väčšie náklady pre verejnosť. A preto si myslím, že tento návrh e, Európskeho súdneho dvoru na zmenu e, stanov e, schváliť. A je tu ešte termín prekladania pozmeňujúcich návrhov 14. decembra. Som vám k dispozícii a myslím si, že mali by sme to spoločne všetko vybaviť, ako sme o tom naposledy diskutovali a navrhuje sa, že sa bude v našom e, výbore hlasovať 25. januára. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyni, bolo to veľmi jasné. Sú nejaké otázky alebo komentáre? Nie je to tak. Takže ako povedala pani Vertman, termín pozmenujúcich návrhov 14. december, budúci týždeň. Budeme hlasovať o našom stanovisku 25. januára aby sme mohli hlasovať po výbore 2. 26. januára. To pôjde do plenárky. Ďakujem pekne. Posledný bod. Správa Godmanis, číslo 9. Úloha politiky súdržnosti v najzdelenejších regiónoch Európskej únie. Lotyšsko. French overseas territories, no letany. Keďže už je veľmi neskoro a predpokladám, že kolegovia sú veľmi unavení, budem hovoriť stručne, lebo ide o prvú výmenu názorov. Som členom výboru e, REGI, i keď nie som plnoprávnym členom, som náhradníkom, som tieňovým spravodajcom e, v súvislosti s novým legislatívnym balíčkom. Týka sa to všetkých dokumentov e, ohľadom novej koheznej politiky v mene našej politickej skupiny. A na poslednom e, zasadnutí výboru regi sme iba začali hovoriť e, o tomto balíčku. A chcel by som ešte raz povedať výboru e, pre rozpočet, že náš výbor regi pravdepodobne predloží veľký počet pozmeňujúcich návrhov a musíme veľmi opatrne postupovať. Je to iba jedna správa o, z vlastnej iniciatívy o najvzdelenejších regiónov. Potom e, e, e, sa objavia ďalšie dokumenty iniciované výborom REGI. Neviem, možno, že dokonca aj pán Kalfin bude mať na starosti reakciu, lebo sú tu určité návrhy, podľa ktorého EIB by mohla poskytnúť záruky národným bankám pri e, spolufinancovaní kohezných projektov. V prípade, e, že členské štáty, prepačte, e, banky členských štátov nebudú sami od seba poskytovať úvery na takéto projekty. Čiže pre z hľadiska e, regionálneho rozvoja mm, sú potrebné prostriedky o výške 5,4 miliard na výstavbu ciest a banky neposkytujú prostriedky a preto je tu predstava, že EIB poskytne záruku a pôjde o, o zložitú relokáciu finančných prostriedkov. Myslím si, že čoskoro mm, e, táto situácia, e, situácia vo výbore regii vyvstane a táto správa je súčasťou celkového prístupu. A samozrejme, každý, e, e, všetci sa začnú obviňovať, že chybajú tu prostriedky. Neviem, e, nakoľko si to uvedomujú ctení členové výboru, ale už som hovoril, keď sa pozeráme na rozpočet obdobia rokov 2014 až 2020, to je istá hra. Peniaze na koheznú politiku sa nezvyšujú. Čiže formálne sa to zvyšuje z jednoduchého dôvodu, pretože pod e e, e, e, meno, pod názov e, koheznej politiky komisia dala e, prepojenie Európy 40 e, e, miliard. Ak to e, započítame, čiastka e, bude vyššie, ale e, vo viacročnom finančnom rámci tieto prostriedky na e, prepojenie Európy sa vyneli. Takže ak sa podrobne pozeráte na návrhy ohľadom koheznej politiky, zistíte, že pre konvergenčné regióny e, máme o 20 prostriedkov menej v porovnateľných cenách e, roku 2011 v existujúcem MF je to 203 miliónov a v ďalšom 162. keď sa opýtate prečo, nie sú prostriedky napríklad na, pre tranzitívne regióny, ktoré e, vznikajú ako nový subjekt. Je to e, už 14 miliard viac, e, keď sa pozrieme na systém postupného odborovania alebo pridávania prostriedkov. Prečo o tom hovorím? Pretože v správe sa jasne uvádza, že existujú určité regióny, pre ktoré komisie eh, nevyčlení predbežne žiadne prostriedky osobitne v rámci eh, viacročného eh, finančného rámcu. Predtým to bolo 0,99 miliard v rámci tohto viacročného finančného rámca a tam bude 0,92. Čo sú to za regióna? Kanárske ostrovy, Madeira, Azory, e, e, francúzske e, zámorské teritorie, čiže územia veľmi vzdialené Európy, takže z emocionálneho hľadiska je to jasné, ak ste vzdialení, treba vám poskytnúť viac podpory. Ale pre mňa, pre, problém, pre, pre výbor pre rozpočet problém spočíva v tom, že najprv treba reagovať na celý legislatívny balíček, ktorý re, regi čoskoro predloží na vyjadrovanie sa. E, a nie je možné iba v jednom bode eh, sa zorientovať. Napríklad, pokiaľ by sme 100% nesúhlasili s tým, čo napíše e, e, Regi, potom povieme, áno, e, e, peniazy bude v celku menej, ale pre určité regióny viac. Ale v ďalšom dokumente e, sa povie, že aj niektoré krajiny alebo regióny potrebujú viac prostriedkov, a budú požadovať, aby v tomto prípade dostali viac peniazy a potom tak e, sa to bude e, opakovať dokola. Myslím si, že by sme mali postupovať opatrne, konzervatívne. Chápeme samozrejme, že ide o vzdialené, izolované regióny, potrebujú pomoc Avšak celková situácia je taká, že nemáme e, peniazy na zvyš, toľko, koľko by sme potrebovali. A musíme to riešiť solidárne. Lebo ak povieme, že napriek všetkému určité regióny dostanú viac, e, e, to, isté budú, to isté, toho istého budú žadovať ostatné regióny a preto diskusie v, vo výbore regio E, e, nového balíčka pokračujú. A musíme e, byť veľmi opatrní. Čo sa týka našej reakcie, ide o veľkú zmenu v prístupe k peniazom. Budú samozrejme veľké protesty proti škrtom pre konvergenčné regióny, potom takisto budú otázky ohľadom konkurencieschopných regionov, či potrebujú naozaj takéto navýšenie, ako sa e, predpokladá, vzhľadom na to, že budúci rok platby sa budú krátiť. Snažím sa e, túto správu vám vysvetliť vo všetkých súvislostiach. Ak sa dívame iba na podporu, čo, aký je to rozdiel? 0,99 miliardy alebo 0,92? Ak zoberieme aj deflátor, to bude znamenáť, že v reálnom vyjadrení to bude o niečo viac, ale v porovnateľných cenách to bude menej a to je iba jedna súčasť celkového mechanizmu. A preto odporúčam, aby sme postupovali konzervatívne. Nemôžeme povedať, že áno, v tomto prípade treba zvýšiť, e, navýšiť prostriedky, pretože ak by sme tak e, e, postupovali potom, generálne rediteľstvo regi príde e, e, s ďalšími návrhmi, e, budú chcieť navýšiť prostriedky a bez projektu programu prepojenia Európy MMF dostane menej. E, samozrejme, e, e, sám sebe protirečím, lebo ako predstaviteľ regie mal by som hovoriť inou rečou, ale treba hľadať zlatú strednú cestu, pretože pokiaľ by sme ubrali najvzdialenejším regiónom, potom tu vzniknú konvergenčné regióny, konkurencieschopné regióny. A keď povieme, že aj týmto navýšime, aj tým druhým, ale viac ročnom finančnom rámci nemáme dostatok prostriedkov a preto e, e, e, navrhujem, odporúčam, aby sme postupovali opatrne, konzervatívne. Myslím si, že nejaký čas ešte máme. V publikácii Kobu News vidíme, že na plene sa to bude schvalovať až v apríli budúceho roku. A myslím si, že tu budú viaceré návrhy ohľadom zmien stropov, čo sme s 5-percentnou e, rezervou, e, čo s konvergenčnými regiónmi. A mám e, stále pochybnosti, že pokiaľ by sme sa venovali jednotlivým oblastiam zvlášť, môže sa ukázať, že nebudeme mať peniazy na všetko. Toľko môj návrh. Ďakujem pekne, vážený kolegovia. No potrebujeme celkovú víziu, konzistentné stanovisko a musíme úzko spolupracovať s regionálnym výborom, ktorý je gestorský, ale vy oh, ste ešte lepšie situovaní ako my. Nik už sa nehlási o slovo, takže môžem potvrdiť, že preskúmame návrh správy 25. 26. januára, lehota na prekladanie pozmenujúcich návrhov 1. február a hlasovať sa bude 8. marca. Nič v rámci bodu rôzne, takže schôdza sa týmto končí, ale pondelok sa vidíme o 9. večer v Štrásburgu.